Dobré ráno všetkým. Myslím, že sme pripravení začať. Som veľmi rada. Teším sa, že môžem otvoriť dnešný panel. Dovolte, aby som sa predstavila. Som Gesine Meissner, som nemecká poslankyňa som členkou výboru pre zamestnanosť a vo, som takisto vo výbore pre e, rovnosť, rodovú rovnosť, preto som tu aj spolupredsedajúcou ten, pre tento panel a témou je sociálny, a demograf, de, sociálny aspekt e, demografických trendov. Chcela by som vás požiadať, aby ste zaujali svoje miesta. Celé toto rokovanie je tlmočené do 21 jazykov. Myslím, že malština nie je, ale tá dnes nie je potrebná. Každý sa môže teda vyjadriť v svojom jazyku a každý môže počúvať eh, v tom jazyku, v ktorom je pre neho ten správny. Takisto by som chcela privítať eh, nášho spravodajcu, pána Viačeslava Augustina. Dúfam, že som správne vyslovila vaše meno. On teda urobí E, krátky úvod, asi 5-minútový, ale predtým by som ešte chcela vám vysvetliť niektoré z našich pravidiel. Po vašich dokumentoch máte požiadavky na rečnícky čas, teda formuláre žiadosti na rečnícky čas, takže keď chce, už viete teraz, že chcete zaujať, e, zažiadať o slovo, Vyplňte formulár a sekretárka urobí zoznam rečníkov a potom budeme vedieť, kto chce požiadať o slovo po úvodnom slove. Takže môžete sa už teraz na to pripraviť. To bolo teda náš, môj úvod a Dovolte, aby som teraz pozvala naša rečníka, pána Miečislava Augustína, aby vedol svoju krátku prezentáciu. Nech sa páči. Pani predsedajúca, pani maršalka. budeme hovoriť o Európa stojí pred veľkými demokratickými zmenami. Na začiatku by som chcel urobiť jednu um, úvahu Zdá sa, že musíme predefinovať eh, termín solidarita medzi generáciami. Dnes eh, solidarita medzi generáciami už nie je jednosmerná cesta. Dnes nie len mladí musia byť, eh, preukazovať solidaritu prostredníctvom dôchodkového systému, ale taktiež aj staršie osoby musia byť solidárne s mladými. Situácia generácie 30 až 40 ročných ľudí je tiež veľmi ťažká. V politike zamestnanosti musíme na, na tomuto venovať veľkú pozornosť, pretože je to generácia, ktorá musí uskutočniť e, svoje aspirácie, musí na seba zarobiť, ale zároveň si musí pripraviť alebo vytvoriť prostriedky pre svojich e, dedov, svojich e, starších rodičov a takisto aj zarobiť peniaze na svoj vlastný dôchodok. A je to, preto je to generácia, ktorá si nemôže dovoliť mať veľa detí a na nich nebude mať už to pracovať. Ale problém starnutie eh, pro Európy nie je len problémom Európy. Je to jasné eh, znamenie toho, že európska politika, tak eh, hospodárska politika, ako aj naša spoločná politika je úspechom. Kľúčom na nápravu demografickej situácie nie je problém o starších osôb, ale práve zvýšiť e, prirodzený prírastok a zvýšenie pôrodnosti. Je treba e, zabezpečiť obnovu demokracie. To, je hlavná, to by mala byť hlavná dlhodobá politická stratégia, na ktorú by sme mali klásť hlavný akcent. Nie všetky e, krajiny majú problém s nízkym prírastkom Počuli sme tu aj napríklad z Británie, tak v prvom a druhom eh, paneli hovorili, že sú preľudne, preľudnenie. preludnenie. Čo teda sa dá robiť? Najlepšie riešenie francúzske, britské, švédske, írske všetky tieto um, dôkazy, ale aj prieskumy poukazujú na to, že deti sa rodia v tých rodinách a v tých krajinách, kde ženy majú rovnoprávne postavenie a takisto aj rovnaké postavenie majú s mužmi na trhu práce, kde majú možnosť zabezpečiť si harmonizáciu e, práce e, s rodinou. A takisto je možné zabezpečiť e, starostlivosť o deti a zabezpečiť takisto pre seba aj zamestnanie. Politika demografická, demografická prorodina je drahou politikou a preto je treba pouvažovať, že či európske fondy a európske programy by nemali viac eh, podporovať eh, úsilie jednotlivých členských štátov pri realizácii práve tejto politiky, pretože keď eh, nebudeme pretože väčšinou sa tieto politiky nemenujeme z dôsledku, dôsledku nedostatku financií. Z prvého panelu vzýšlo, alebo Výsledkom bolo, že v názorom našich všetkých eh, by najlepšou odpoveďou na demografické výzvy by malo byť predloženie eh, zamestnanosti osôb, starším osobám. Avšak toto všetko má vtedy len zmysel, keď budeme mm, uskutočňovať eh, zodpovednú politiku zamestnanosti pre tieto osoby nesmieme zabúdať na to, že sa to nemôže obmedzovať len na otázku trhu práce, ale že to musí mať eh, horizontálny charakter. To znamená, že to musí existovať zmes rôznych politík, ktoré sa bude týkať aj regionálneho rozvoja, politiky v oblasti inovácií, vzdelávania, ochrany zdravia a tak ďalej. Pracovný trh dnes už je úplne iný, než tomu bolo ešte pred niekoľkými rokmi alebo niekoľkými desiatkami, desiatkami rokov výrazne sa zmenil. Je, a tak ako ešte pred rokmi bolo na pracovnom trhu najviac e, mladých, teraz e, mladí ako si sa e, vytrácajú z pracovného trhu, e, postupuje stále väčšia informatizácia, prichádzajú nové technológie, nahradzajú ľudskú prácu. A toto všetko je veľká výzva v politike zamestnanosti pre staršie osoby zdá sa jednoznačným, že bez premyslených eh, vzdelávacích programov, ktoré budú určené osobám tzv. tretej generácie, nebudeme schopní zabezpečiť zamestnanosť pre tieto osoby z dlhodobého hľadiska. Takzvaná flexicurity je metóda, ktorá sa uplatňuje pri zamestnaní žien a mladých. Ja by som chcel upozorniť na to, že to je takisto dobrý smer, keď uvažujeme o zamestnanosti žien v dôchodkovom veku keď vlastne musia sa starať ešte o svojich starších rodičov, prípadne svojich manželov starších. Takisto ocitáme sa v dobe krízy, chceli by sme konjunktúru, pretože tá by priniesla zamestnanosť. Avšak nezamestnanosť sa týk, dotýka predovšetkým žiaľ starších e, pracovníkov a žien. Máme v, v rámci cieľov stratégie 2020, máme tam teda ciele a musíme teda zhľadať spôsob, aby nasledujúca skupina starších e, E, osôb, aby nevypadla z, práce, pretože teraz to nie je ten vhodný čas, aby sme teda e, šetrili na politike zamestnanosti. Ale je tu ešte jedna ďalšia bariéra, ktorú musíme prekonať. E, to je neochota zamestnávateľov zamestnávať staršie osoby. v Polsku nedávno sme v Polsku uskutočnili bola súťaž ktorá bola určená na to, aby sme zistili, koľko starších osôb dokážeme zamestnať. A niekedy je to ťažké presvedčiť veľké korporácie, aby zamestnávali starších eh, ľudí. Je to veľká výzva aj v Polsku, aj v Taliansku boli svedkami toho, ako ťažké, ťažké je dostať späť do práce nezamestnaných. Keď sa pozrieme na pracovný trh, tak okrem mladých ľudí, starších a ženy je to problém, ktorý treba riešiť. Máme tu aj rôzne um, pozitívne skúsenosti Napríklad e, možno by sa oplatilo, aby sa na európskej úrovni podporoval rozvoj nového sektoru z politiky súdržnosti. E, Polsku, čo sa týka starších osôb, ktorí hľadajú prácu, je, existuje program, ktorý sa nazýva Solidarita generácií 50+. Tento program sa rýchlo rozbehol, avšak žiaľ, táto kríza veľmi tento program obmedzuje. Čiže treba nejakým spôsobom zaviesť nový kurz. Európska únia má dve hlavné alebo základné e, nástroje, ktoré sú k dispozícii na podporu e, regiónom jednotlivým krajinám. Máme tu teda finančné nástroje, ako napríklad Európsky sociálny fond. Tu sme takisto počuli o rôznych projektoch, ktoré sú zacielené na obmedzovanie výdavkov na určité sociálne politiky. A ja si myslím, že to žiaľ veľmi tvrdo udrie na Európsky sociálny fond. Ja si nemyslím, že by sme mali akceptovať tieto obmedzenia. Dámy a páni, ak nepríjmeme nevyhnutné opatrenia, aby sme ktorý by, by sme reagovali na demografické zmeny. Budeme potom platiť eh, daň za takúto nedbalosť budúcnosti, ale náklady budú oveľa vyššie, než čo by sme um, na to použili dnes. To však neznamená, že komisia by nemala e, hľadať e, spôsoby, ako zlepšiť efektívnosť, zlepšiť hospodárenie a ziskovo, ziskovosť. E, tretiu vec, ktorú som chcel spomenúť, je otvorená metóda koordinácie. Niektorí hovoria, že je to len európska štatistická metóda ale ja si myslím, že by to malo byť videné že toto môže byť len ako vtip, pretože je to veľmi dobrý program, ktorý môže zabezpečovať programy v rámci sociálnej politiky a my potrebujeme túto populáciu, starnúcu populáciu. Táto generácia pokrýva e, rôzne veky od 50 do 90 Takže myslíme, máme, myslíme si, že keď budeme podporovať rodiny, tak pomôžeme potrebám a splniť potreby tejto generácie. To je však určitá taká vágna vízia. Potrebujeme väčšiu podporu všetkých krajín, aby sme uistili v tom, že oni by mohli prípadne aspoň e, preskúmať svoje systémy sociálneho zabezpečenia pretože určite je tu potreba toho, aby štáty boli aktívne v tejto otázke. Bolo povedané už predtým a musíme to zdôrazniť, že to nie je čisto otázka tzv. E, soft projektov, ale musíme sa aj seriózne pozrieť na veľké infra, veľkú infraštruktúru otázke sociálneho zabezpečenia. Z dlhodobého hľadiska musíme byť svetkami generácie skutočných služieb na trhu a budeme taktiež svetkami vzniku nového ekonomického sektoru v oblasti služieb v mnohých krajinách, ako napríklad Polsku práve tam vzniká najviac nových e, firiem službách. Takže keď chceme financovať tento systém e, dlhodobej starostlivosti, musíme sa naozaj sústrediť na rozvoj takéhoto trhu, pretože toto je trh, ktorý bude najviac poskytovať e, nové pracovné miesta. Nielen v Polsku, ale v iných krajinách. Miesta, ktoré samozrejme sú veľmi potrebné, a kde je množné zamestnať e, množstvo ľudí, vrátane žien, ktoré sa blížia do dôchodkového veku. Starší ľudia predstavujú veľký potenciál, takže musíme k tomu pristupovať e, smart spôsobom využiť tú energiu, z ktorá by sa z tejto e, generácie dá získať. Títo môžu predstavovať takisto aj veľký zdroj rastu. budúci rok je rokom aktívneho starnutia. A to bude kľúčové. V Polsku sa chceme sústrediť na vzdelávanie. Chceme, ideme spolupracovať s univerzitami tretieho veku a tieto mimovládne organizácie, ktoré e, myslím, že vznikli ako prvé vo Francúzsku, boli veľmi úspešné v Polsku. Máme takých už aspoň 300 v Polsku a spolupracujú s vládou pri zvyšovaní intelektuálneho potenciálu starších občanov a takisto vykonávajú rôzne kultúrne a e, turistické aktivity a napomáhajú integrácii, pretože vytvárajú e, linky a vzťahy medzi generáciami. A to mo- možno, že je to určité, určité vodcovstvo, akým spôsobom vytvoriť také politiky, ktoré by mohli integrovať e, starších ľudí, pretože zo všetkých európskych krajín vieme, že e, miera účasti starších osôb, ktorá sa týka ich, je veľmi nízka. Takže musíme sa pozrieť na skúsenosti, ktoré majú rôzne jednotlivé štáty, ktoré umožňujú starším osobám byť zahrnuté do rozhodovacieho procesu. No a v závere na tieto témy aj na iné aspekty rozvoja, demografického rozvoja v kontexte zamestnanosti a rovnoprávnosti. To boli moje pripomienky. Ďakujem pekne. Ja, Mr. Augustín, ďakujem Ďakujem pekne, predsedajúca. Myslím si, že bolo nápomocné mať túto prezentáciu pred rozpravou. Teraz máme hodinu 15 minút na našu rozpravu. Niekto už požiadal o slovo ešte pred rozpravou. Dovolte, aby som informovala, že máme pravidlo, že keď máme dostatok požiadaviek eh, o rečnícke rečnícky čas. Budeme mať systém dvaja rečníci z národných parlamentov, jeden európsky poslanec a máte dve minúty a potom je tu možnosť e, modrej karty. To znamená, že môžete e, rečníka, ktorý vystúpil pred vami, e, spýtať sa niečo tým, že sa prihlasíte o slovo pomocou modrej karty. Teraz otvárame diskusiu a prvý, kto požiadal o slovo, je pán Herman de Kru, ktorý má z, z belgickej snemovne reprezentantov. Ďakujem. Vítam vás v Bruseli. Počas mojej politickej kariéry, a tá trvala 44 rokov, som bol ministrom pre školstvo v Belgicku, aj ministrom pre dôchodky. Čiže tu je niekoľko tém, ktoré sa vkrádajú do mojej mysle a ktoré nadvezujú na veľmi peknú prezentáciu pána Augustína. všetkým mladí ľudia a ženy musia pracovať. A všetci musia zostať v práci dl- dlhšie. Obdivujem ženy, ktoré pracujú, pretože vlastne zároveň odvádzajú dve práce naraz, sú partnerky, manželky, matky a zároveň sú profesionálky vo svojom odbore, vo svojej práci, takže infraštruktúra pre starostlivosť o deti musí byť, aby mohli viaceré ženy sa zaradiť na trh práce. Je to ešte komplexnejšie, keď e, sa zameriame na mladé ženy, pretože sem do Európy prichádzajú mladé ženy z ďalekých krajín. To som si uvedomil, keď som riadil rezort školstva v Belgicku. A aj keď sa stanú belgickými občiankami, alebo sa rozhodnú získať občianstvo inej krajiny EÚ, školy, ktoré navštevujú tu v Európe, nie sú vybavené na to, aby vyšli v ústrety tomu, čo tieto deti potrebujú, tieto mladé ženy potrebujú. V mnohých európskych krajinách až druhá alebo tretia generácia imigrantov Existuje už druhá alebo tretia generácia emigrantov, kedy stále školy nevyhovujú ich potrebám a končia ako nezamestnaní. Je to zásadný problém. Nie je to len otázka požiadať ľudí, aby šli do práce v Belgicku. Nová vláda bude e, dosť nútiť ľudí, aby pracovali dlhšie a aby nekládli finančné bremeno na sociálny systém. 75 výdavkov z nášho sociálneho systému e, plinie ľuďom, ktorí prežívajú skôr poslednú a neskoršiu fázu svojho života. Možno by tieto prostriedky radšej mali plynúť na udržanie si pracovných miest pre viaceré vekové kategórie. Pretože ľudia, ktorí pracujú dlhšie a sú už starší, zasa viacej stoja. Čiže na druhej strane treba prepušťať starších ľudí, aby na ich miesta mohli plísť mladší. Prepačte mi, prerušuje rečníka predsedajúca. Máme 3 minúty. Jasné, že vaše e, vysvetlenia sú veľmi užitočné, ale mali by ste položiť otázku, pretože čakajú. Tak potom popresúvajte čísla. Nehybu sa totiž to tie čísla. Ja som šokujúco pozeral na obrazovku, že mi vôbec neplinie čas, tak som hovoril ďalej. Takže vrátim sa k otázke. Jednoduchá vzdelanie mladých, najmä tí, ktorí prichádzajú zo zahraničia. Čo urobíme, aby sme dosiahli to, že starší ľudia, ktorí, keď majú 65 rokov, už nestoja systém toľko a keď majú 35 rokov, tak stoja viac. A čo spravíme so ženami? Majú dve práce. Neplatená práca v domácnosti plus platená práca v ich profesii. A môj posl- moja posledná vec sa týka toho, že štvrtina voličov má vyše 60 rokov. V demokratických zriadeniach majú množstva svoju váhu. Predstavte si to, štvrtina voličov má vyše 60 rokov. Čiže treba venovať viac pozornosti automaticky staršej generácii, pretože sú tu otvorené možnosti. Nezabúdajme na seniorov, zapojme ich ako partnerov, nech sa vzdelávajú, nech e, to tak pracuje, funguje aj v rozvojových krajinách, nielen tu v Európe. Ľudia, ktorí majú 65 rokov alebo viac, tiež chcú byť aktívni. Možno by chceli pracovať v rozvojových krajinách. Ďakujem, pani predsedajúca. Toľko z mojej strany. Teším sa na rozprávu rozpravu. E, práve som vám povedala, že tie tri minúty sa nedajú vyčerpať, pretože máme toľko veľa prihlásených. Ďakujeme vám za vaše vyhlásenie v mene Belgicka, ďakujeme za vašu otázku. A teraz, pán Augustín, na vaše otázky odpovie. Nech sa páči, pán Augustín. Celkom iste Neexistuje celoeurópska odpoveď na otázku, ako zlepšiť, zmeniť naše vzdelávacie systémy tak, aby lepšie školili či už emigrantov alebo starších. Nepochybne by malo byť jedným z cieľom otvorenej metódy koordinácie to, že si vymieňame skúsenosti a pokúšame sa nájsť tie najlepšie možné riešenia. Som si istý, že takéto skúsenosti v členských štátoch existujú, lebo povzbudzovať trh práce v tom, motivovať trh práce tak, aby zamestnával starších ľudí, na to predovšetkým treba, aby sme pochybnili status quo. Náklady na prípravu niekoho na pracovisko, náklady na rekvalifikáciu, náklady na preškolenie niekoho na novú technológiu sú, sú skutočne vyššie ako u mladých ľudí, ale zároveň treba si uvedomiť, že to je trvalo udržateľná investícia, pretože starší zamestnanci sú lojalnejší voči svojmu zamestnávateľovi, zamestnávateľ sa na nich môže spoľahnúť nie sú ani tak často chorí a takisto sú ochotní sa stiahovať za pracou viac a plniť podmienky zamestnávateľa viac. Sú jednoducho viac k dispozícii zamestnávateľovi. Ale ak budeme podporovať tú myšlienku zamestnávania starších ľudí, podľa poľských skúseností sa to vyplatí máme zvláštny program, ktorý sa nazýva Solidarita s generáciami nad 50 rokov a táto, tento program mal veľký úspech. Lenže teraz na nás udrela hospodárska kríza a práve skupina starších ľudí bola jednou z prvých, ktorí prišli o prácu. To znamená, že rekvalifikácia a zmena myslenia by sa mala týkať aj zamestnávateľov, aby e, pokračovali zamestnávaní starších ľudí. Vystúpenie bez mikrofónu. E, ďakujeme vám za odpovede, hovorí predsedajúca. Modrou kartou sa prihlásil. E, poprosím vás, aby ste sa predstavili a potom položili otázku. Volám sa Andrej Goževský. Som z Polského parlamentu. Som poslanec. Mnohé intervencie ktoré som si vypočul v mojej kancelárii, pochádzali od ľudí, ktorí po 50 prišli o prácu a po niekoľkomesačnom hľadaní ešte stále žiadnu prácu nenašli. Takže ide tu o priamy protiklad tomu, čo povedal môj predchádzajúci e, kolega, môj predchádzajúci rečník, pretože v Poľsku práve starší ľudia sa radšej potom rozhodnú ísť na dôchodok a užívať si ho pretože nemôžu potom prispievať, nemusia prispievať e, do sociálneho systému. Ale tie dôvody, ktoré ste spomínali, že sú starší ľudia re- reálnejší alebo že sú zdravší, to potom nie je vôbec signifikantné a preto, sa, preto ich zamestnávateľia jednoducho nezamestnávajú kvôli prispievaniu do sociálneho systému. Ďakujeme. Pán Augustín, chcete odpovedať na túto otázku vyprovokovanú modrou kartou? milí priateľ, nie je tu žiadne protirečenie. Ja som totiž povedal, že po e, pôvodných úspechoch teraz už nie je až toľko ľudí starších zamestnaných a možno to ste prepočuli. Samozrejme, že sú tu aj nevýhody, len ja som sa vo svojom práve sústredil na tie výhody, toho, že má pracovná sila, pracovná sila pochádza z rozličných vekových kategórií. Možno nestačia takéto motivačné nástroje a politika motivovania starších ľudí nie je vôbec lacná. Predsednička hovorí, že teraz požiadala o slovo pani Beres, je poslankyňou Európskeho parlamentu a predsedničkou výboru pre zamestnanosť a sociálne veci. Nech sa páči, pani Beres. Ďakujem vám za slovo, pani predsedajúca. Ďakujem za úvod predračníkom. Um, ehm, v medzinárodnými parlamentmi a európskym už prebehla diskusia o tejto téme a na nešťastie e, je to opäť téma, ktorá rezonuje. Oceňujem spôsob, akým sme E, pristúpili k tejto téme, že zdôrazňujeme najmä vzdelávanie pri téme starnutia populácie, pretože tu je istá úloha školstva a dobre, že sme uznali, že spoločnosť niečo dlží starším ľuďom. Všetko, čo hovoríme v členských štátoch o tzv. sociálnej spoločenskej zmluve medzi generáciami a solidarite medzi generáciami, áno, takto by sme to mali riešiť aj na európskej úrovni. Takto by sme to mali uviezť do života. Možno by som mohla e, niekoľko námetov v dnešnej dopoludnejšej rozprave. My sme už na komunitnej úrovni nejaké takéto veci riešili a budeme ich riešiť na sledujúcich mesiacoch opäť. Môžeme to očakávať. A už to aj začalo. Napríklad budúce finančné, budúci finančný rámec, výhľad, politici majú rozpravy, prednášajú e, prejavy. Všetci sa akoby napokon zhodnú a všetko vyzerá dobre. Ale len čo sa aplikujú tieto krásne slova na realitu, často až vtedy sa ukáže, o čo ide. Preto sa pridržajme reality. Začnime jednoducho od reality. Vy ste všetci politici a viete, že musíme o týchto veciach hovoriť. Úprimne povedané, budeme stále hovoriť o finančných výhľadoch, a viete, že to sa e, niekedy naťahuje, takéto prejavy bývajú emotívne, pridlho sa zasadá, dlho do noci e, v snemovniach a v nárade. A jednoducho, kým to neuzavrieme, tak nezačneme s bežnou parlamentnou prácou. Toto je téma, ktorú treba završiť. Na začiatku volebného obdobia, keď prišla do úradov, nová komisia. Prijali sme zároveň stratégiu do roku 2020. Iste sa všetci zhodneme na tom, že táto stratégia je dobrá, keď si ju primeriame k kohezným cieľom, cieľom súdržnosti a keď ju postavíme z oči voči demokratickým výzvam, ktor- demografickým výzvam, ktorým čelíme, o ktorých sme hovorili včera. Toto všetko treba odfinancovať. A ja vidím na horizonte už rizika pretože existujú národné plány a hlavy štátov a vlád nám vysvetľujú, šéfovia štátov a vlád, že je to všetko urgentné, že teraz sa máme venovať štátnemu zadlženiu sa, že sa nemáme vrácať a treba nájsť peniaze v rozpočte, aby sme financovali komunitné politiky. Lenže takto sa to robiť nedá. Musíme zaviesť úsporné opatrenia celoplošne v Európe. Naše ciele intergeneračnej solidarity, súdržnosti, naše úsilia pomôcť vzdelávaniu, čo je najlepší spôsob, akým sa Európska únia môže vysporiadať s týmito výzvami súvisiacimi s globalizáciou. Ak to takto neurobíme, tak e, všetci prehráme. Musíme všetci byť odvážni a pracovať v súčinnosti, aby sme majúc obe nohy pevne na zemi, niečo dosiahli. Jedna noha by mala byť na zemi preto, aby sa znížil tlak na finančné trhy a štátne zadlženie. A druhá noha by mala byť pevne zakorenená v tom zmysle, že budeme investovať do budúcnosti. Prostredníctvom európskeho rozpočtu a národných rozpočtov by sme mali vygenerovať synergiu. Aby sme vygenerovali synergiu, potrebujeme, aby vy ste boli na našej strane a aby ste podporili myšlienku silného európskeho rozpočtu. Iba tak e, vyhrajú všetky zúčastnené strany. Moja otázka znie, súhlasíte s mojim názorom? Súhlasíte s tým, že môžeme v takomto duchu pracovať? Otázka je teda veľmi jednoduchá, hovorí predsedajúca. Pán Augustín, odpoviete, prosím. Áno, v skutku máte pravdu. Povedali ste, že v mojej prezentácii boli námety, boli postuláty a ja som naozaj zdôraznil, že pri praktickej realizácii mojich námetov naozaj bude treba vynakladať finančné prostriedky a nemalo. Takže pri diskusii o rozpočte Európy, Európskej únie by sme si mali položiť následujúce otázky. Ako tieto výzvy ktoré veľmi dobre zobrazuje stratégia Európy do roku 2020, by mali byť uvádzané do života. Apeloval som na to, aby sme neznižovali množstva, ktoré sú vyčlenené do rozličných sociálnych fondov, ktoré sú účelovo viazané na komunitnej úrovni. A po druhé, nevyhýbajme sa diskusii o tom, že sa niekedy európskymi peniazmi mrhá, že sa niekedy aj v sociálnych politikách e, marnotratne hospodári. Samozrejme, že je dôležité nastaviť si priority a je veľmi dobré, keď komisia navrhne revidovať ciele, potom by sme mohli využiť túto možnosť a stanoviť si priority a zbaviť sa toho, čo efektívne nefunguje. Počas e, predchádzajúcich diskusií boli tu dva iné panely, tedy sme hovorili, že európske peniaze znamenajú, že sa vytvorilo a je dostupných mnoho pracovných miest v Európe. Keď však tieto peniaze rozdelia medzi 27 členských štátov EÚ, zrazu sa aj čísla hm, pracovných miest, počet pracovných miest zníži, ale mali by sme ašpirovať na vyššie čísla. Je tu ďalšia vec. Snažíme sa uťahovať si opasky, škrtáme v rozpočtoch a s tým súvisí to, že sa budeme musieť vzdať niektorých cieľov, ktoré sme zapísali do, zapracovali do stratégie Európy do roku 2020. Napríklad sociálna politika bude zrejme dosť trpieť. Verím však tomu, že nielen členské štáty, ale aj celá EÚ stojí na hrane priepasti pred bankrotom. Sme v situácii, kedy žiadny európsky štát nevie vyriešiť svoje problémy sám, a to ani spoločenské a sociálne problémy. Mojím úmyslom bolo povedať, že by sme sa mali pokúsiť nevzdať sa našich spoločných cieľov a dosiahnuť ich spoločnými nástrojmi. Ďakujem za slovo. Ďakujem pekne, pán Augustín. A ďalším rečníkom, kto pripočítal o slovo, je pán Hopkins z, z, z Dolnej snemovne. Ďakujem. Pani predsednička, za šancu opäť prehovoriť. Chcem poďakovať pánu Augustínovi za užitočný úvod do, do tejto problematiky. Hovoríme tu o solidarite medzi generáciami a ja podporujem tiež starších, Samozrejme, že chceme, aby starší ľudia mohli pracovať, aby viacero, viac žien mohlo pracovať, ale musím zdôrazniť, že v modernom štáte sa jednoducho predpokladá plná zamestnanosť a redistribúcia sa potom, rozdeľovanie sa nevníma len ako prerozdeľovanie medzi mladými a starými alebo pracujúcimi a tými, ktorí nepracujú, medzi e, ľuďmi v strednej generácie, ľuďmi, ktorí majú deti a generácie, ktorá deti nemá. Vôbec nie. Je to e, prerozdeľovanie medzi rozličnými úsekmi nášho vlastného života. Niekedy sme nezamestnaní, niekedy platíme dane, keď sme zamestnaní a keď sme mladí, keď sme v škole, zase sa tešíme z benefitov, aj e, keď sme na dôchodku. Takže je to vlastne prerozdeľovanie vnútri. A plná zamestnanosť, tak ako som povedala včera, je práve tým problémom, s ktorým bojujeme. Prerozdeľovanie keď ho vnímame, že si sami prerozdelíme z jednej časti nášho života prostriedky do inej časti nášho života, e, je niečo iné, ako keď si povieme, že my zarábame na iných ľudí. Že dávame, prerozdeľuje sa tak, že my platíme iným. Štátny dôchodok napríklad vychádzal z príspevkov do národného poistenia a v Británii dôchodky sú nastavené Inak, keby sme všetci pracovali a všetci platili takéto príspevky, tak by sme e, necítili nenávisť voči tým, ktorí čerpajú dôchodky, pretože my by sme boli tí, ktorí tiež budú na konci dôchodky čerpať. Myslím si, že by sa toto dalo prijať v zmysle solidarity, ak by sme, ako som už predoslal, mali plnú zamestnanosť. Lenže plnú zamestnanosť nemáme. Myslím si, že plná zamestnanosť by mala sa stať primárnym cieľom vo všetkých našich spoločnostiach na národnej i na medzinárodnej úrovni. A toto je prípad, keď svet globalizácie a marketizácie, liberalizácie a privatizácie e, nedokáže dosiahnuť, nedokáže do, vygenerovať plnú zamestnanosť. Máme stále nezamestnanosť, máme stále nerovnosť. A potom vzniká aj zášť a medzi tými, ktorí pracujú a platia dania, tými, ktorí čerpajú zo sociálneho systému. Keby sme platili veľmi vysoké dane, ale potom by sme mali aj veľmi vysoké benefity a dôchodky, tak by nebol problém. A toto je predsa politické rozhodnutie, koľko daní e, odvádzame a koľko benefitov dostávame. Škandinávské krajiny sú veľmi e, úspešné spoločnosti. Bola som, bol som e, v Dánsku, kde som si všimol obrovský kontrast medzi Dánskom a Britániou, kedy sme sa v Británii vydali americkým smerom a znižujeme dane Dane, kde, ktoré platia v Nem- Dánsku, sú 30 HDP. Sú to jednoducho obrovské miliardy ročne, ktoré ľudia sú ochotní zaplatiť Dánsku na daniach. Ale to všetko závisí úspech takéhoto systému modelu od plného podnikania, od mm, zamestnania, 100% zamestnania všetkých spoločností, ktoré, ako som už povedal, zatiaľ neexistuje a práve naopak sa zvyšujú šíky nezamestnaných. Možno poviete, že ja e, mám svoje skryté záujmy a tiež zamestnávam osobne starších ľudí, sú zodpovední, majú skúsenosti a majú za sebou istú históriu, CVčko, ktoré je k dispozícii a zamestnanec Zamestnávateľ si to môže pozrieť. Možno nie sú fyzicky takí silní, ale pokiaľ nevykonávajú fyzicky náročnú prácu, to takisto nie je problém. Ďalšia výhoda je, že môžu pracovať iba na čiastočný úvezok, lebo nie sú závislí iba od svojho príjmu, lenže dostatok pracovných miest pre týchto ľudí neexistuje. Aspoň tak je to v Británii. Kolega e, včera povedal, že to je smola, že mladí ľudia jednoducho sú atraktívnejší ako starí a týmto hasne a máme isté zodpovednosti voči starým ľudí, ale jednoducho to nedosiahneme, kým nebudeme mať plnú 100% zamestnanosť a kým nevytvoríme možnosti pre starších ľudí na prácu tak, ako sme ich vytvorili pre mladých ľudí, aby mohli pracovať. Kým neprestavieme od základu celý koncept sociálnej solidarity. Ja na severe som napríklad žil celé 10 ročia po prvej svetovej vojne. V duchu solidarity ten teraz už odišiel a zanedbali sme Dúfam, že nepoviem nič kontroverzné, keď poviem, že sociálno-demokratický svet, v ktorom sme vyrastali po druhej svetovej vojne, už neexistuje. Ďakujem, pán Hopkins, hovorí predsedajúca. Kým znova dám slovo pánu Augustínovi, ktorý vám odpovie, chcete... Um, chcem aj ja povedať, že odovzdám aj predsednícku stoličku, pretože sa ku mne pripojila spolupredsedajúca. Iva Kopač. Do, eh, eh, uwag pana Hopkinsa eh, chciałbym powiedzieć tak, dziś chyba... Nuż, pokiaľ ide o to, čo povedal pán Hopkins, chcem zdôrazniť, že dnes sociálno-demokratické sny plnej zamestnanosti sa vnímajú s určitou E, čas, e, s určitou nostalgiou, odťažitosťou. Musíme byť naozaj realistickejší dnes. Je tu však otázka, prečo treba toľko urobiť, prečo toľko e, ľudí ostáva bez práce, ako zorganizujeme naše štáty a ako to, že nevytvárame pracovné miesta pre týchto ľudí takisto pre tých, ktorí e, trpia hrozbami demografie. Nie je tu na to určite jednotná odpoveď, ale určite bude treba viac, viac múdreho e, angažovania sa parlamentov. A k čomu sa prikláňať? Určite by sme mali robiť e, rôznym smerom. V prvom rade vzdelávanie Mali by sme ľudí pripravovať lepšie na ich pracovný, pracovný e, život. Keď e, v nových pracovných miestach e, začnú pracovať. Ďalšia otázka sú pracovné náklady pre tých, ktorí stratili pracovné miesta. Myslím si, že tie či oné štáty aplikujú efektívnejšie e, e, a hlavne rozdielne nástroje, ale príliš málo e, pozornosti sa venuje podpore tých e, pracovných miest. Nepodporujeme určité pracovné trhy. Keď sme diskutovali o dlhodobej starostlivosti, naznačil som už túto tému. Napríklad Doplnenie súkromných fondov prostriedkami by mohlo vytvoriť nový pracovný trh s, tis- s tisícami nových pracovných miest. Takisto sa zdá, že dobrým uh, riešením by mohli byť také sociálne družstva, kooperatívy na vyriešenie týchto problémov a ako by sa mohli zaviesť nové pracovné miesta pre tých, ktorí stratili pracovné miesta. Máme tu uh, polské e, a iné skúsenosti, ktoré by sa mali e, popularizovať. Ďakujeme. A teraz by som rada dala slovo pani Pomaskej z Polského parlamentu. Ďakujem pekne. E, vypočula som si pozorne časti tejto diskusie Chcela by som e, naznačiť taký nový smer tejto diskusie. Hovorili sme o rovnakých príležitostiach, o rodovej rovnosti a tak ďalej. To všetko je veľmi moderné. Téma, ktorá je diskutovaná veľmi často. Myslím si, že e, tu odznelo, že deti sa rodia s rovnakými právami, ale, ale rodia sa bez pracovných miest a preto musíme sa pozerať na rovnaké e, pracovné príležitosti a rodovú rovnosť trošku inej perspektívy. Ženy by mali mať možnosť e, zosúľadiť svoje pracovné miesto s ich povinnosťami doma. Určite, e, určité formy uľahčenia by mohli byť zavedené. Napríklad v Polsku máme nový zákon, kde najmladšie z detí môžu e, sa tešiť dlhšej zdravot, e, materskej starostlivosti. V rôznych spoločnostiach ide o jaslé, škôlky, flexibilné pracovné miesta. To je ďalšia príležitosť. Takže keď sme diskutovali o rovnakých príležitostiach a, a rodovej rovnosti, Stále ešte treba zohľadniť aj skutočnosť, že ženy sú tými, ktoré potrebujú podporu. Ale rada by som videla svet, kde sa pristupuje k mužom a ženám rovnako. A povinnosti pre mužov a žien sú e, vnímané rovnakým spôsobom. Napríklad ro, e, rodinné povinnosti, tak v rovnakej proporcii by sa mali e, o výchovu detí starať muž i žena je tu stereotyp, že je to vlastne žena, ktorá má výlučnú zodpovednosť za to, čo sa deje die- s dieťaťom. Žena, ktorá sa staré, stará o dieťa, pre do školy, aj ona pripravuje o, obedy a večere pre e, deti a celú rodinu, ale treba si pripomenúť tieto aspekty, keď hovoríme o rovnakých príležitostiach Žiadny zákon však nezmení uh, situáciu, ak sa neposunieme. Ďalší, ďalší rečník. Rád by som uputal vašu pozornosť na nasledovné. Hm, ide o túto sponku tohoto arktického Eh, tučniaka, ktorého tu mám, ktorý by mohol byť symbol, arktický tučniak, ktorý by mohol byť symbolom rovnosti. Tieto múdre eh, stvorenia rovnako si zdieľajú rodičovské povinnosti, Myslím si, že je to dobrý symbol a jeho používaním by sme chceli zdôrazniť význam rovnosti. Vo vašich materiáloch sú určité názory, názory odborníkov a tie ukazujú, že je naozaj mýtom, že v tradičných e, rodinách, kde ženy zohrávali tradičné úlohy, sa starali o domácnosti, je mýtom, že práve v takýchto rodinách sa e, rodilo veľa detí. Nie je to pravda, pozrite sa na prirodzený e, rast e, demografické mapy a tie ukazujú, že miera pôradnosti je najvyššou v krajinách, ktoré nekladú taký veľký dôraz na tradičné modely rodín, ale v ktorých rodinách, ktoré uprednostňujú rodovú rovnosť na pracovnom trhu a ktoré podporujú zamestnanosť žien. Tam sa, tam sa rodí veľa detí, čiže takisto pokiaľ možno hovoriť o počte rozvodov. Takže zdá sa, že treba navrhovať iné stimuly, keď hovoríme o efektívnej pro, proaktívnej rodinnej politike. Ďakujeme, pán senátor. A teraz zastupca uh, Európskeho parlamentu pani Meissner. Veľmi zaujímavá téma a preto som sa sama prihlásila. Otázka, pán Augustín, vy ste tvrdili, že potrebujeme demokratickú obnovu. Samozrejme, že by sme si želali viac detí. To by bola varianta zastaviť demografické zmeny. Mám aj pocit, keď sa tu obzriem, že je čoraz viac detí, čoraz viac tehotných žien, konkrétny bod k tomu v Európskom parlamente e, sme e, hovorili tento rok o materskej e, dovolenke. Ťažko možno hovoriť o dovolenke, nie je to síce choroba, ale je to určite zásah do života ženy. Určite to nie je dovolenka, ale máte veľa práce v domácnosti. Bola tu naozaj zhoda v parlamente, E, zhoda v tom, že by sme navrhli 20 dní materskej e, dovolenky vo všetkých krajinách Európy, 75 e, platu, výšky platu na celé to obdobie. Ale krajiny sa k tomu ešte nevyjadrili. Na jednej strane je správne niečo také požadovať, materskú dovolenku, pri takmer plnej mzde a záruke, že dostanete späť svoje pracovné miesto a súčasne momentálne tvrdíme, že národné rozpočty majú byť e, úsporne upravené a to si samozrejme trošku odporuje. Hoci je podľa mňa dôležité za to bojovať. Otázka teda znie, ako tento konflikt možno vyriešiť. Či máte nápad? Váš nápad s tučňakom, pán Augustín, je výborný. Uh, vždy som e, pracovala, napríklad ja, iba 7 mesiacov som e, vypadla, tak povediať, z pracovného života, vtedy som už staral o deti, pre mňa to nebolo problém, ja som e, pracovala len pol dňa, to pre mňa problém bol, pre neho však áno. Myslím si, že potrebujeme veľkú zmenu v hlavách ľudí, aby sme dosiahli naozaj rovnoprávnosť. A ja by som si želala, aby sme to dosiahli vo vyššej miere. A druhý bod sa týka starších zamestnancov, ktorí ste hovorili, hovorili ste o probléme v 50+. Plus. A rada by som o tom trošku viac vedela. Viem, že je na to čas a preto sa vás pýtam extra. Ešte dva komentáre odo mňa. Poprvé poukázali ste na to, že zamestnávateľia často nezamestnávajú radi starších ľudí. A pritom vieme, že práve starší sú e, menej nároční na starostlivosť, nechcú rozbiehať veľkú kariéru, pretože sú na jej konci, sú kľudnejší, majú mnoho skúsenosti, kľudne a múdro rozhodujú, možno nemajú tie fyzické sily, ktoré si niektoré profesie vyžadujú, ale v Nemecku je množstvo podnikov, ktoré vzorovo vedome zamestnávajú starších ľudí a tým vlastne aj e, sa snažia o publicitu týchto krokov, majú problém, program diverzity, vedome zamestnávajú e, postihnutých ľudí, ženy, e, ľudí s migračným pozadím. E, a úspechy týchto firiem sú potom aj lepšie, takže potrebujeme naozaj najlepšie skúsenosti takýchto firiem. A posledný bod, v Nemecku sa diskutuje práve preto, že ľudia chcú E, dlhšie pracovať a sú aj v stave e, a pracovať, že e, by sa dali usporiť finančné prostriedky, pretože by sa dalo naozaj posúdiť, že netreba mať poistenie pre prípad nezamestnanosti. Takže to môže byť dokonca, napriek tomu, že ide o starších ľudí, že to môže byť lacnejšia verzia. Čo si myslíte o takýchto možnostiach? Ďakujem bardzo. O głos poprosił przedstawiciel parlamentu Ďakujeme pekne. A teraz e, e, e, pán, ktorý zastupuje Belgické, Belgicko. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca. Som trošku prekvapený, že tu vyzývate k, k, k, k konfrontácii s demografiou. Pozrieme sa na Čínu 1,3 miliardy obyvateľov. A miera pôrodnosti sa tu výrazne nepodporuje. Sú tu mnohé rodiny len s jedným dieťaťom a o pár rokov tu bude stovky miliónov starých ľudí. To bude výsledkom v Číne 300-400 tisíc dôchodcov, ktorí nebudú nahrádzaní, pretože na e, štyroch starých rodičov, ktorí pracujú dnes, má prísť na ich miesto jedno dieťa. A preto chcem povedať, že u nás v, našej kraj, v našich krajinách práve v najchudobnejších rodinách máme najviac detí. Zoberme si Brusel, Deti sa už nevolajú e, Jean alebo Pierre, ale Mohamed. Sú to rodiny, ktoré si vážim, ale ktoré sa veľmi zle prispôsobujú spoločnosti. A práve tieto rodiny sú demograficky oveľa aktívnejšie než prierez, prie, e, priemer obyvateľstvo Rómovia, nechcem o nich povedať nič zlé, v krajinách ako Rumunsko a Bulharsko sú demograficky veľmi aktívni, výnimočne aktívni, hoci vy ekonomicky nemajú nejaké výhody. Musíme si teda presne zvážiť, kde sa nachádzajú e, demografické rezervy. A potom posledný bod, ktorý sa týka k tým uh, E, trochu starším pracovníkom. No už rozhodlo sa v Belgicku, že osoby e, v dôchodkom veku môžu zarábať bez obmedzenia. E, podliehajú síce dani. Nie sú tu však obmedzenia, pokiaľ ide o zamestnanie nad rámec, nad, nad, nad rámec dôchodku. Čiže dôchodok sa nekráti. Ďakujeme pekne. Toto bola otázka s modrou kartou. Chcete odpovedať, pani predsednička? Czy pani przewodnicząca zechce odnieść się do pytania? Chcete, e, od, e, modrá karta sa odkazovala na vašu otázku, či chcete na to reagovať? E, ja som sa ne, necítila veľmi oslovená tohto otázku, som, som počúvala Eh, ako príklad som naozaj uviedla projekty diverzity a ja si myslím naozaj, že na jednej strane potrebujeme stimuli pre starších ľudí. Eh, vy ste ukázali, ako to ide v Belgicku. Podnet pre zamestnávateľa zamestnaných. A vy ste hovorili o tom, kde sa rodia deti a nesúhlasím s vami. Myslím si, že deti, ktoré sa v Európe rodia, sú nám vítané. A ide o ich integráciu a samozrejme, že by sme mali vytvoriť e, stimuly pre všetky rodiny, pre všetky e, páry a ich myšlienky e, pre rodinu, aby sa dali zasúľadiť. Myslím si, že to je naozaj integračné úsilie, ktoré je úlohou pre nás všetkých. Ďakujem. Pane Augustin, zechce chcete sa ujať slova? Bardzo proszę. Nech Nuž, e, na úvod by som chcel reagovať na komentáre pani Majsnerovej. Áno, e, materské dovolenky na základe minoročnej smernice považujem za e, e, veľmi e, dôležitý kus legislatívy pre Poliakov. Čo však vyplýva z parlamentnej diskusie je to, že ak tieto práva či príspevky sa vzťahujú len na ženy, tak by sme naozaj odrádzali zamestnávateľov, aby akceptovali iných jednotlivcov k práci. Takže disponibilita, využívanie týchto materských dovoleniek a ich distribúcia by mala byť prístupná mužom i ženám. Čoraz častejšie Poliaci profitujú alebo využívajú tento konkrétny zákon a to platí pre ženy i mužov. Nevyberajú si medzi tými situáciami, bude to žena alebo muž. Jeden z dvoch rodičov, ktorý môže mať užitok z týchto ustanovení. Pokiaľ ide o projekt 50+, ten sa vlastne skladá z troch zložiek. Poprvé, zníženie nákladov na prácu a to by malo fungovať ako stimul pre zamestnávateľov. Sociálne poistenie. To všetko klesá, keď zamestnávate e, ľudí nad 50 e, rokov. A druhým prvkom je vzdelanie a školenia. Starší občania môžu využiť celé spektrum služieb, pokiaľ ide o e, aktivizáciu pracovného trhu. Takže doteraz to bolo veľmi ťažké, pretože to boli hlavne mladí ľudia, ktorí z toho mali užitok. Ale teraz Ide o ľudí nad 50 rokov, ktorí môžu využívať rôzne granty, aby získali nové pracovné miesta. A tretím e, aspektom je zapojenie tých ľudí, ktorí sú vo veku nad 50 rokov a spojenie činnosti e, pracovných úradov so sociálnymi úradmi. Toto v spojení by malo pomôcť ľuďom, ktorí dlhodobo by boli bez práce a sú nad 50 rokov. Výsledok je pomerne dobrý, pretože zamestnanosť sa zvýšila asi o 2,5 po spustení tohoto projektu. Bohužiaľ v čase kríz toto percento zase e, kleslo, pretože starší občania začali strácať pracovné miesta, ale ten trend možno v blízkej budúcnosti, dúfajme, zvrátiť. Rád by som pohovoril tiež o ďalšej vašej zmienke. Hovorili ste, že starší ľudia chcú pracovať. Už áno, to je pravda. V Polsku 80 ľudí e, sníva o, o, o, o dôchodku, ale to neznamená, že by nechceli pracovať. Väčšina ľudí chce vstúpiť do dôchodkového veku a pracovať naďalej, aby mohli prijímať dva, e, dva príjmy. Odmenu za prácu i e, dôchodok. U niektorí starší ľudia vykonávajú práce, ktoré sa týkajú starostlivosti o starších či detí. To je taká šedá e, zóna. Pani Pomaska spomenula zaujímavý projekt Polského parlamentu, kde takéto práce chceme legalizovať, že ľudia, ktorí sa starajú o deti či starších, môžu byť e, v systéme legálneho zamestnania. To však vyžaduje finančné prostriedky, pretože tieto príspevky platí štát. Príspevky na sociálne poistenie, takže potvrdzujem, že starší ľudia chcú pracovať kvôli sociálnym kontaktom, chcú sa cítiť užitoční, ide o ich hodnoty, je to pre nich osobitne dôležitý eh, bod motivácie. A súčasne by som rád pohovoril o tom, čo hovoril e, zástupca Belgická. Treba sa pozrieť, ak by sme sa pozerali na Čínu, pokiaľ ide o ich politiky, o pôrodnosť, pokiaľ ide o demografickú obnovu. Nechceme tvrdiť, že v Rumunsku či Bulharsku existuje úplná náhrada generácií. Demograficky Európa rastie a ešte to tak aj určitý čas bude. Ale e, o pár rokov sa to zmení, takže demografická obnova je pre Európu čím si životne dôležitým. Ak nepôjdeme týmto smerom, tak sa budeme musieť pripraviť na akceptovanie viac pristahovalcov, ktorí budú robiť tieto práce a bude to veľmi nákladný projekt. Bolo by lepšie investovať do vyššej pôrodnosti v Európe, keďže to e, na kontinente povedie k menej problémom a bude to mať lepšie e, dopad. Ďakujem pekne. Pán poslanec e, polského parlamentu Tadeusz Tomaševský požiadal o modrú kartu. Pani predsedajúca, mám otázku na pána senátora Augustína. Myslím si, že keď tu dnes diskutujeme o perspektíve predloženia e, fungovania starších osôb na pracovnom trhu, musíme si uvedomiť, že sú tu, realita je však taká, že situácia je veľmi zložitá, ťažká a je veľmi ťažké. Dnes tí, ktorí sú dnes bez práce v krajinách Európskej únie sú prevažne mladí ľudia, ale takisto osoby po 50. -ke. A e, to je samozrejme veľká dilema, že či v kontexte novej finančnej perspektívy Eh, by sme nezamiešali európske prostriedky spoločných európskych fondov, prípadne aby sme takým spôsobom chránili pracovné miesta pre osoby, ktoré už majú určité osobité riziko, čiže buď sú po 50 alebo, tých, alebo mladých, pre mladých ľudí. Potom druhý problém, kde by som chcel eh, ešte počuť nejaký komentár, je otázka postupov jednotlivých krajín, ale aj európskych prostriedkov z hľadiska lepšieho prispôsobenia starších pracovníkov v vzťahu k novým technológiám. E, často je to tak, že e, staršie osoby majú pocit, že z vylúčenia alebo vyčlenenia, mm, a myslím si, že v tejto oblasti je úloha e, pripraviť alebo prispôsobiť tieto osoby na nový druh práce. Časť z nich prestáva pracovať, pretože nevedia, aby sa vysporiadať s tým moderným systémom a myslím si, že aj preto by mala byť takéto politiky na národnej úrovni, ale malo by to byť podporované európskymi fondami. Ďakujem pekne. Predsedajúca, ďakujem pekne. Teraz by som dala eh, slovo pánovi senátorovi. Ja rozumiem kontext, eh, v ktorom vyjadril pán poslanec Tomaševský. Samozrejme aj v Polsku zažívame ťažké časy krízy a v niektorých sektoroch sú blokované prostriedky, tak aby sme zabezpečili vyrovnanosť rozpočtu. Týka sa to konkrétnych e, projektov, preto sa e, sústredujeme iba na to, čo je najdôležitejšie. Na druhej strane tiež nie je dobré, keď e, príliš veľké prostriedky sa vydávajú na aktivizáciu nezamestnaných. Eh. Nemôže to predsa tak byť, že, že záruky eh, záruka pre zamestnanosť je pre kohokoľvek je len prostredníctvom eh, podpory zo štátu. Predsa mm, pracovný trh musí fungovať aj sám. V Polsku sme mali aj takú už situáciu, takou situáciou dočinenia, že veľké prostriedky z fondu pre zamestnanosť sa investovali a potom, keď prestali sa tam tie prostriedky investovať, tak sme počuli také hlasy, že keď nám eh, dáte príspevok, tak nebudeme už zamestnávať ľudí. A to vedlo teda tiež nedobrej situácii. To znamená, že to boli veľmi e, kvázi systémy, ktoré boli, eh, niekto bol teda výrazne podporovaný, niekto nie. A v Európe sa tu kričí a volá o tom, že je potrebné zabezpečiť disciplínu výdavkov. Disciplína je termín, ktorý je teraz e, najviac e, najčastejšie spomínaným slovom a podľa mňa je to, práve, je to pravda. Musíme si zaviesť disciplínu do našich e, výdavkov a týka sa to aj tých, ktorých sa týkajú demografického problému. Samozrejme, musíme aj viacej e, sa venovať politike solidarity, ale na druhej strane sú pevné hranice aj pre tých, ktorí, sú architekt, ktorí tvoria rozpočet. Tým treba neustále pripomínať a tie hlasy musia byť vypočuté že v politike disciplíny nemožno zabúdať na, poli- na solidaritu že solidarita je jednou z najdôležitejších myšlienok nielen poľských, ale predovšetkým európskych. Preto solidarita starších s mladými a solidarita mladých so staršími sa musí odrážať v programoch európskych prostriedkov a, a to už obzvlášť v časoch krízy. Keď chceme racionalizovať výdavky, tak naj, naj, vlastne najväčšia, e, najťažšia úloha je práve v realizácii toho predsedajúca. Ďakujem pekne, pán senátor. E, do hlas požiadala modrou kartou. Dávam slovo pani poslankyni, poprosím ju, aby sa predstavila. ja som ja som, myslím, že všetci, čo sme tu v tejto miestnosti, súhlasia s tým, že starší si musia nájsť miesto na pracovnom trhu, ale realita je, že takéto miesta nie sú. A je to realita, že keď vytvoríme to tzv. preferenčné pracovné miesto na báze podpory, robíme to na, prakticky na úkor niekoho iného. E, Prepašte, to tak hovorím, ale situácia je naozaj taká. Napríklad v Estonsku máme množstvo mladých ľudí, ktorí sú už dlhodobo nezamestnaní. Ja mám dokonca aj veľmi osobnú skúsenosť. Môj najstarší syn E, pred 4 rokmi ukončil strednú školu a má 11 spolužiakov, ktorí nepracovali ešte ani jeden deň a úplne už to zdali, ešte nikdy v živote nepracovali. A je množstvo takýchto mladých ľudí, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní. Nuž, a ja som žena, ktorá má 5 detí. Myslím si, že každý má mať rovnaké príležitosti, keď vstupuje na pracovný trh ale v situácii, keď nie je veľa jobov v dispozícii, napríklad v Estonsku, niektoré niektoré v sektory predstavujú až 34-percentný rozdiel v príjmoch medzi muž, príjmoch mužov a žien. A ja viem, že to tak je, pretože e, ženy sú počas e, pohovorov pre prác do zamestnania viac ochotné ju dotlačia akceptovať nižšiu mzdu a práve preto sa to ne, nemení ten, ten rozdiel v odmeňovaní. A potom je tu ešte potom menšina starších mužov, ktorí nevedia si nájsť prácu a často sú to ich e, manželky, ktoré majú dve, tri joby, aby zarobili a oni ešte k tomu musia sa stať o domácnosť, zvariť a podobne a muž len sedí doma celý deň pred televízorom, pozera sa na futbal. Takže táto situácia je dosť komplikovaná. Ja sa preto pýtam, aká je priorita na tom pracovnom trhu. Nemali by to, majú, majú to byť tí starší, či nenáhodou podporovať mladých. E, dáme slovo, predsedajúca hovorí, dáme teda slovo pánovi senátorovi. Nechcíme e, zavádzať vojnu, medzigeneračnú vojnu o pracovné miesta v Európe. Takáto dilema tu nesmie byť. Prieskumy, ktoré sa uskutočnili v Európe, poukazujú na to, že najviac mladých a prakticky e, vo všetkých je v tých krajinách, kde je najväčšia zamestnanosť aj starších. Čiže zamestnanosť starších osôb podľa prieskumov, ktoré sú k dispozícii aj v materiáloch konferencií, nezaberajú miesta, tie, tie miesta, ktoré by boli určené mladým. Práve naopak podporuje tvorbu nových pracovných miest. A to ako? Poprvé, prostredníctvom toho, že vytvára to sa určitý tlak na zníženie tla, nákladov na prácu, na prácu alebo na mzdu. Tým, že keď sa príjmu e, staršie nezamestnané osoby, e, to stojí veľmi veľa. E, osoba, ktorá bola dlho nezamestnaná, keď sa zamestná, to stojí veľa, niekto to musí zaplatiť. A po druhé, keď staršie osoby pracujú, tak oni zarábajú peniaze, ktoré by inak museli ísť na ich dôchodok. Tým pádom e, sa vytvárajú extra prostriedky na rôzne iné rozvojové programy E, ktoré podporujú e, pracovné miesta. Budem polský príklad. Napríklad v Polsku v tomto roku do systému dôchodkového, tu sedí aj pán minister, ktorý ma môže opraviť, ale pamätám, že do všetkých dôchodkových systémov bude treba doplatiť z daní 94 miliard zlotých, ak sa dobre pamätám. Takže, ak by sme mohli účelovo vyčleniť tieto finančné prostriedky na rozvoj, možno by sme mohli pomôcť Poľsku vytvoriť veľa pracovných miest. A to sa v Poľsku nedieje. A zároveň ale e, tak prostriedky pre mladých ako aj pre starých. Takže keď chceme vyrovnať rozpočet do ktorého môžeme prostredníctvom e, vyrovnania dôchodkových systémov, je preto veľmi dôležité pre všetky generácie. Nie je to celkom tak, nedá sa celkom tak povedať, že starší e, berú pracovné miesta mladým. Nemusíme sa toho bať dlhšia práca starších je výrazom solidarity s mladými, pretože to je, e, to je v ich prospech. Chcel by som to zdôrazniť. E, samozrejme, že je to tak, že rozdiely v e, odmenovaní žien a mužov tie sú veľké, to je pravda a to je nesprávne. Ale vyplýva to z množstva dôvodov, nie len z obyčajnej diskriminácie, ale aj z určitých um, v tých všetkých úloh, ktoré ženy vy, vyplňajú e, z prírodzeného hej, svojej ženskej povahy, viac robia než muži. E, nechcem samozrejme, že tvrdiť, že tým pádom máme dočinenia s diskrimináciou, keď ide o odmeňovanie žien a mužov proti tomu sa treba postaviť. Aj v polskom parlamente funguje veľmi silná skupina žen, žien poslankyň, ktoré e, aj sa už výrazne vďaka kvótam zvyšila a ktoré sa teda e, pripravujú, ktoré pripravujú celý balíček e, pravidiel, aby nutili zamestnávateľov zamestnávateľov k rovnoprávnemu zaobchádzaniu s mužmi a ženami, respektíve aby boli vyššie podiely žien. Bardzo dziękuję, panie... Predsedajúca, ďakujem pekne, pán senátor. Ohlas požiadal pán eh, z, z Malty. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Prebieha tu veľká diskusia o o schopnosti zamestnať starších e, občanov. A hovorí sa tu, že nie je dilema medzi generáciami, to hovoril pán senátor, ale ja súhlasím s kolegyňou z Estonska. Myslím si, že vytváranie jobov pre mladých ľudí je kritickejšie alebo dôležitejšie než pre starších, pretože mladí ľudia potom nebudú môcť e, mať deti a založiť si rodinu, keď budú nezamestnaní. A ako, som už, ako to už tu bolo povedané, globalizácia sa odráža v nezamestnanosti, pretože aj keď sem ponecháme naše výrobné odvetvia, tie sa budú snažiť byť efektívnejšie tým, že budú využívať viacej e, automatizáciu, čím vlastne sa stráca práca, práca pre človeka. Takže tu sú rôzne e, dôvody niektorí tu navrhli, že treba vytvárať nové pracovné miesta, treba sa posunúť od e, závislosti na podpore v nezamestnanosti smerom k novým, novým odvetviam, ako je životné prostredie alebo sociálny sektor. Takže toto som chcel sa spýtať pána senátora Augustína, čo si myslí o tejto otázky, akým spôsobom by sme mali posunúť um, myslenie smerom k tomu posunúť myslenie tak, aby nezamestnaní sa dostali do zamestnania, ale predovšetkým mladých ľudí, ktorí si vytvoria určitú etiku toho byť zamestnania, tým to možno, že povedie k väčším príležitostiam pre vytvorenie nových pracovných miest potom. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę. Predsedajúca, ďakujem pekne. Teraz um, má slovo pani Beate Mazur, Mazurek um, z Polska. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja sa tiež pripájam k tomu, čo, respektíve by som chcela reagovať na to, čo povedal pán Augustín. Ja nesúhlasím s tým, že my ako ženy sme menej mobilné, ako ste povedali, pretože keď máme zamestnanie, sme rovnako mobilné ako muži a za to by sme chceli byť omenovaní rovno ako muži. A keď čo sa týka požiadaviek, zamestnávateľe od nás požadujú to isté, čo od mužov. Po druhé, súhlasím s tým, že nemali by sme E, rozlišovať e, projekty, zvlášť pre starších a mladých, ale mali by sme celkovo podporovať vytváranie pracovných miest tak pre starších, ako aj mladých. Ale myslím si, že najväčšia úloha pre regionálne parlamenty alebo e, národné parlamenty aj európske parlamenty robiť prehľad, aké sú aké existujú pravidlá, či aká existuje legislatíva a do akej miery táto legislatíva je zastaraná, kde je to je neefektívne, čo je treba zmeniť. Myslím si, že toto sa týka nie jednak legislatívy, ale aj tiež e, pri vydávania prostriedkov tak na úrovni ako aj v, na e, úrovni členských štátov, napríklad u nás, keď je množstvo peňazí, ktoré sú určené na preškolenie nezamestnaných, sú e, často vynaložené neefektívne, dajú prakticky zarobiť len tým vzdelávacím firmám, ale neposkytnú tým príjemcom vzdelania tú správnu zručnosť. A ešte by som chcela poukázať na jednu vec a to už e, sa týka stratégie 2020, že Európska únia e, chce e, zmeniť nesmieme prehliadať túto skutočnosť, pretože musíme vytvoriť také predpisy, takú legislatívu, ktorá bude podporovať určitú zmenu smeru, tak aby sa tento trend zvrátil. Takisto musíme monitorovať existujúcu situáciu. Pamätám sa, že v roku 2007 spolu s pani Kopačovou sme vytvorili nové legislatívu k teleworkingu. A ktorého cieľom bolo teda e, zharmonizovať e, profesionálny a rodinný život. Ale dodnes nevieme, či, tie, či táto legislatíva bola účinná, či nie. Takže čo sa týka harmonizovania súkromného a verejného života, pracovného života, to je dobré, len treba potom monitorovať aj implementáciu takýchto pravidel a takéto legislatívy, či naozaj došlo k podpore predsedajúca. Ďakujem pekne pani poslankyni. Teraz dá, dala by som slovo pánovi senátorovi, aby odpovedal na dve otázky, e, pretože predchádzajúci dva poslanci na ňo reagovali. Nech sa páči. už Pán poslanec hovoril o veľmi vážnych otázkach. E, hovoril o tom, aby sa tieto programy nepripravovali desi len e, oddelenie. Potom druhá otázka je otázka globalizácie. Pravda, že má pozitívne, ale aj negatívne aspekty. A jedným z negatívnych aspektov je určite um, pre stiahovanie práce do tých miest, kde náklady na prácu sú nižšie. A preto v Európe strácame pracovné miesta, ale tá migrácia firm taktiež sa deje aj v rámci Európy. To je veľký problém pre zamestnanosť, obzvlášť v tých regiónoch, ktorých ktorých sa to týka. A tam, v tom prípade sa to dotýka rovnako starších ako mladých. Čo sa s tým dá robiť? E, pýta sa pán poslanec, akým spôsobom tento problém vyriešiť. No už určite, že na to neexistuje len taký jednoduchý recept. Ja môžem povedať len to, to čo môžeme robiť my, čo sa dá robiť. Poprvé, čiže uh, musíme nesmieme Nesmieme robiť akékoľvek e, programy bez toho, aby sme zabudli na pracovný trh pretože e, musíme vytvoriť pracovné miesta za takých podmienok, že tomuto trhu budeme, ten trh budeme podporovať. To je lacnejšie, než e, pod, da, poskytovať podporu nezamestnaným. Vedol by som príklad teda, teda zamestnávania na zamestnávania teda eh, na pracovné úväzky, kedy časť príjmov podporu eh, je, je platená z Fondu pre nezamestnaných a časť zamestnávateľom. My by sme chceli, aby na, takéto dohody, prišli zamestnávateľia spolu so štátom. A táto myšlienka je podporovaná aj v Polsku pričom to už dobre funguje v Nemecku aj v Taliansku, čiže tiež je lepšie, keby e, nezamestnaní vytvoria spoločné spoločnú firmu s podporou verejných prostriedkov, než eh, by museli byť neustále eh, na nezamestnaneckej podpore. A na problém globalizácie neexistuje globálna odpoveď. Odpoveď môže byť iba lokálna. To by som tiež chcel zdôrazniť. určite potenciál zamestnať staršiu osobu je často mm, vyhodené peniaz, to má pravdu. Čiže, ale je možnosť využívať staršie osoby ako koučov, trénerov, inštruktorov vo firmách. A ešte by to malo byť aj v riadnom pracovnom čase. Takisto je potrebné podporovať eh, programy, ktoré v spolupráci so zamestnávateľmi budú eh, školiť, akým spôsobom eh, robiť takéto niečo. Možno, že to by sa dalo eh, platniť. Okrem toho páči sa mi práca fan, francúzskej firmy ECTI, ktorá od, kúp, mapuje e, odborníkov, ktorí sú už na dôchodku a oni poskytujú odbornú poradenstvo napríklad takým, ktorí si zakladajú novú firmu pre mladých e, a oni sú potom ako dobrovoľníci. Je to pekná myšlienka, ktorú treba podporiť. Bolo by dobré, keby toto sa rozširovalo, pretože potenciál starších osôb je stále vyšší respektíve stále viacej starších osôb a treba ich využiť. Pani poslankyňa No, súhlasím s tým. E, ženy sú veľmi dobrými pracovníčkami. E, dá sa to aj dokázať. E, často ešte viac sú zaangažované než muži. Preto aj napriek tej určitej nechochote či diskriminácii, ktorú pociťujú, vkladajú do práce oveľa viac angažovanosti, aby, dosiahli rovnaký výsledok ako muži. Takže určite tu máme dočinenia s diskrimináciou žien. A správne ste povedali, pani poslankyne, že my musíme mať všetci rovnaké postavenie a tiež sa mi páčila tá druhá myšlienka, že často sa nie vždy dobre využívajú európske prostriedky aj z európskych peňazí. Isté by sa dala napísať o tom celé knihy z jeho členského štátu aj z nášho. Nejde o to, že by tieto prostriedky boli e, úplne e, premárnené vonkoncom. Nie, to chcem zdôrazniť, ale efektívnosť týchto nákladov je veľmi pochybná často alebo veľmi nerovná. Preto súhlasím s pani poslankyňou, tak v členských štátoch, ako aj v Únii musíme urobiť dobrý prehľad programov, vybrať z nich tie najefektívnejšie a sústrediť sa na tie, pretože množstvo peňazí ide na množstvo rôznych eh, tém, rôznych eh, školení, ktoré majú často veľmi nízku efektívnosť Takže my musíme takéto programy podporovať, avšak to bude to aj znamenať, že bude treba s niektorými programami sa bude musieť e, rozlúčiť a jednoducho ich zastaviť a sústrediť sa na tie lepšie, na tie dôležitejšie. Avšak je potrebné to spraviť, aby sme dosiahli nejaký viditeľný pokrok. Odznela tu zaujímavá a hodnotná poznámka k monitorovaniu. Keď sa pozrieme, aké výdavky plynú z Európskeho sociálneho fondu, uvedomíme si, že treba jednoducho v istom bode vyhodnotiť výsledky. Otázka však z niečo, čo potom? Zdá sa, že až toľko sa urobiť nedá, pretože sa zmeny, ktoré nastali v dôsledku sociálneho fondu, sa jednoducho nepretavia do činov nie nielen, že musíme vyhodnocovať, ale aj implementovať závery, ktoré vyplynuli z evaluácie. Verím, že tieto nové návrhy, nové legislatívne návrhy budú v súlade s efektívnym vynakladaním finančných prostriedkov. Je veľmi dobré, že ľudia z národných parlamentov hovoria o týchto veciach nielen európsky poslanci. Ďakujeme, pán senátor, hovorí predsedajúca. A teraz sa dostávame ku koncu našej rozpravy. Chcela by som poďakovať zástupcom národných parlamentov aj Európskeho parlamentu za účasť v tejto rozprave. Chcem poprosiť eh, pána Augustína, on je spravodajcom. Eh, chcel by zosumarizovať rozpravu alebo sa rozhodne, že jeho odpovede, ktoré boli dosť e, rozsiahle, stačia? Pán Augustín hovorí, chcem dodať len jednu jedinú vec, ktorú som zabudol spomenúť, ak mi umožníte e, tak urobiť. Štefan Kišilovský, známy novinár z čiast e, Solidarity, e, skúmal kolaps socialistického režimu v Polsku a povedal o tom nasledujúce. Nejde tu o krízu, je to dôsledok. A na to by sme mali pamätať. Európa údajne sa nachádza v kríze, ale toto nie je kríza, je to len dôsledok. Je to výsledok, konsekvencia mnohých zlíhaní, kedy sme nekonali. A neškrtajme náhodne v rozpočte, Buďme disciplinovaní a rozumní. Nezabúdajme na skúsenosť solidarity a skúsme preventívne rozmýšľať o niektorých eh, udalostiach, ktoré môžu nastať. Európa totiž sa oneskorila eh, pri reagovaní na niektoré problémy, nebola proaktívna a jednoducho iba reagovala celé roky na mnohé problémy. Balíček, o ktorom hovoríme, by mohol priniesť nový postoj k demografickým problémom a možno by sme mohli zabraniť niektorým veciam, aby sa udiali, namiesto toho, aby sme hasili už existujúce ohne a požiare. Otvorme teda novú kapitolu v histórii Európy. Ďakujem. Pani predsedajúca hovorí, že toto je záver našej dnešnej diskusie v treťom paneli. Pokračujeme o pár minút plenárnym zasadnutím a predseda Európskeho parlamentu, pán Jerži Buzek, bude predsedať tejto časti nášho stretnutia. Nasleduje 5-minútová prestávka. Uh, Vážení priatelia, poprosím všetkých, aby ste sa vrátili na svoje miesta, pretože začneme s našim zasadnutím. Je to posledné plenárne zasadnutie, ktoré završuje našu konferenciu, naše spoločné parlamentné zasadnutie. A som tu, aby som otvoril toto plenárne zasadnutie. Toto plenárne zasadnutie je venované Vikošnakovi Kamišovi, ktorý predniesie prejav ako minister eh, v Polska, minister, minister práce Polska. A ďalej budeme počuť eh, prejav pána Andora, európskeho komisára. O týchto dvoch kľúčových prejavoch bude rozprava. Ak by ste sa chceli zapojiť do tejto rozpravy, e, prosíme vás, aby ste vyplnili formuláre, ktoré predstavujú požiadanie o rečnícky čas na plenárnom zasadnutí. E, naši asistenti, ktorí sú prítomní v snemovni, sa pohybujú medzi vami a zozbierajú tieto vyplnené formuláre. Môžete ich aj požiadať o prázdnu prihlášku, o prázdny formulár. So, uh, then, then we will, will ask you for discussion. First of all... A potom nastane rozprava. Predovšetkým si vypočujeme dve, dva úvodné prejavy. Vladislav Košník Kamiš a pán komisár Andor budú prednášať tieto dva prejavy. Minute speeches and we will prepare the list of speakers on, uh, on the basis of your Pripravíme aj zoznam rečníkov, ktorí sa prihlásili o slovo. Každý bude mať 3 minúty a vytvoríme ich zoznamy v takom poradí, v akom budú hovoriť. We have also our order. Two members of bude to organizované tak, že sa budú môcť prihlásiť o slovo dvaja poslanci národných parlamentov a po nich bude následovať jeden poslanec Európskeho parlamentu. Ako som už povedal, každý bude mať k dispozícii 3 minúty. A ešte chcem pripomenúť ďalšiu dôležitú vec. Ak by ste sa niečo chceli spýtať alebo e, krátko okomentovať prejav predchádzajúceho rečníka, zdvihnite prosím modrú kartu. Ja tu nemám so sebou žiadnu modrú kartu, tak vám ju nemôžem ukázať. Vy máte napríklad takúto modrú kartu. Keď ju zdvihnete, tak máte nárok iba na krátky prejav, krátku výpoveď alebo otázku. Mala by byť 20 sekundová. A rečník vám, predrečník vám odpovie tiež takouto krátkou odpovedou 20 sekundovou. To, ak sa rozhodnete konať eh, modrou kartou, tak nebudete na zoznam rečníkov. Toto je niečo iné ako zoznam rečníkov. Dúfam, že všetko to je jasné. Začneme. A rád by som poprosil pána Kamiša, ktorý zastupuje poľské predsedníctvo, poľskú vládu, aby sa ujal slova a aby predniesol prejav v mene polského predsedníctva na tému, ktorej je venovaná naša dnešná rozprava. Vážený pán predseda, komisár, dámy a páni, poslankyne a poslanci, v mene polského predsedu vlády Donalda Taska, v mene Tuska, v mene polského predsedníctva by som rád sa zapojil do dnešnej rozpravy na veľmi dôležitú tému sociálnej súdržnosti a demografického vývoja v trvalo udržateľnej Európe. Je pre mňa veľkou príležitosťou vypočuť si vaše poznámky, námety, závery, vaše diagnózy a námety. Dámy a páni, 20. storočie bolo storočím, eh, kedy sa naozaj rozvíjalo zdravie zdravotný stav obyvateľstva sa prudko zlepšil, to znamenalo e, aj okrem iného, že sa zdvojnásobil počet obyvateľov v istom časovom úseku. Teraz je už na Zemi 7 miliard ľudí. 21. E, storočie však predpokladalo, že, e, že sa nebude takto prudko rozvíjať počet ľudí nebude takto prudko stúpať, ale práve naopak, že klesne. To sa nestalo. Napriek tomu, že klesá pôrodnosť v rozvinutých krajinách aj v niektorých rozvíjajúcich sa krajinách. Ako vysvetliť tieto fakty? Prvým svetadielom, ktorý trpí negatívnym dopadom tohto javu je Európa. Je to však pre nás aj príležitosť nájsť e, inovatívne riešenia. Väčšina odborníkov sa zhodne na tom, že starnutie populácie a zvýšený podiel emigrantov v jednotlivých krajinách o pár desaťročí Európu celkom zmení. Európska spoločnosť bude mať väčšinou šedivé vlasy, strieborné vlasy a ak sa tieto predpovede naplnia, podiel Európanov na celkovom počte obyvateľov sa zníži. Aj sa zníži počet Európanov ako podiel na celosvetovej populácii. Štúdie, ktoré sa venujú zníženiu plodnosti a znižovaniu e, pôrodnosti, e, všetky tvrdia, že to nie je prirodzený jav. A takisto nie je prirodzené, že ľudia idú do dôchodku vo veku 50-53 rokov. Mali by sme prekonať tieto negati- tento negatívny vývoj, ale na to treba prijať isté opatrenia, ktoré môžu byť i nákladné a ktoré nemusia stačiť, keď sa tomu bude venovať jedna vláda 4 roky. To nestačí. Pretože okrem toho, to, týchto negatívnych záležitostí čelíme aj kríze, ktorá vyvolala škrty v rozpočte. Je ľahké hovoriť o sociálnej súdržnosti v časoch rastu, je oveľa ťažšie hovoriť o tej istej téme, keď máme krízu. Ale Existuje polské príslovie, priatelia sa ukážu práve v časoch núdze. A je čas otestovať európsky sociálny model práve v našich časoch. Rozhodnutie, ktoré sme prijali, súvisí so zvyšovaním konkurencieschopnosti a vnútornej súdržnosti Európy. Podľa nás je výborné, že otázky demografie a sociálnej súdržnosti sú predmetom rozpráv napríklad počas takýchto spoločných parlamentných zasadnutí. Ste to vy, ktorí rozhodnú, čo sa udeje s týmito všetkými veľkými zmenami, dámy a páni. Ak by sme si rozanalizovali súčasné demografické trendy, uvideli by sme, že relatívne bohatstvo občanov a vysoká ochrana, vysoká spoločenská ochrana, ktorej sa tešia, nevedie k tomu, aby viac ľudí sa rozhodlo stať rodičmi. Mali by sme mať politiku, ktorá podporuje zakladanie rodín, takých rodín, ktoré umožňujú e, sklbenie profesného a rodinného života a podporujú rodovú rovnosť. Okrem takéto investície do rodinnej politiky by sme mali zainvestovať aj do školských a vzdelávacích systémov, pretože musíme školiť, vzdelávať, rekvalifikovať i starších ľudí, ktorí by mali byť na pracovnom trhu aktívnejší. V Európe treba byť novátormi. Je čoraz viac politických možností, kde a platform, kde sa dajú tieto zmeny eh, realizovať. Pracovný trh potrebuje, aby sa ho zúčastňovali i ženy a mladí ľudia vo väčšej miere. Mali by sme podporovať harmonizovanie, sklbenie profesného a rodinného života a povinnosti spojené s prevádzkou domácnosti by sa mali rozdeliť rovnako medzi mužov a ženy. Výskum hovorí, že ľudia v Európe, je čoraz viac Európanov, ktorí sú starší ako 50 rokov, ale sú fyzicky silní a intelektuálne sú schopnejší, ako boli 50 kedykoľvek pred nimi. Táto nová generácia aktívnych 50 v Európe je veľmi dobre vzdelaná a vyškolená tým najlepším možným spôsobom. Je to šanca pre naše hospodárstvo a jeho rozvoj v nasledujúcich desaťročiach. Poľské predsedníctvo si vytýčilo sociálne ciele a priority, ktoré sa týkajú i demografickej budúcnosti Európy. Starší ľudia by v rámci tohto vytýčeného smeru mali byť aktívnejší na pracovnom trhu a mali by sa hlásiť ako, ako dobrovoľníci do mimovládnych organizácií a podobne. Nemecké predsedníctvo odštartovalo Európsku alianciu rodín, v na, na ktorú sme nadviazali. Takisto sme nadviazali na české a maďarské predsedníctvo, ktoré sa zaoberali zasa inými aspektmi demografických problémov v Európe. Európska rada na náš podnet prijala podnety, ktoré sa týkajú lepšej spolupráce medzi inštitúciami, napríklad v oblasti zamestnaneckej a hospodárskej politiky. Dúfame, že sa nám medzi inštitúciami podarí vymieňať si informácie efektívnejším spôsobom, aby sme lepšie mohli koncipovať strategické dokumenty, v oblasti sociálnej politiky, aby praktické skúsenosti členských štátov mohli byť ešte lepšie využité. Iniciovali sme ako predsedníctvo závery rady v tom zmysle, že starnutie by malo byť príležitosťou pre pracovný trh. A tieto pozitíva, tieto možnosti, ktoré sa otvárajú z oči voči tomuto javu, môžeme charakterizovať celkovým výrazom sivá alebo sa ekonomika, hospodárstvo. To však neznamená, že sú z nej vylúčení mladí ľudia. Stratégia Európy do roku 2020 e, je stratégiou, ktorá sa snaží dostať Európu späť na trajektóriu rastu. Európske obyvateľstvo je e, tým, ktoré by sa dalo označiť e, za slabú stránku, tak ako existuje ako sa využíva na pracovnom trhu v súčasnosti a preto treba túto slabú stránku vnímať z inej perspektívy, ako rezervu, ako príležitosť na zmenu. Podobné a pomalé kumulatívne efekty sa môžu postupom času e, veľmi zintenzívniť a preto treba konať čím skôr. Treba sklbiť pracovný a rodinný život prispôsobiť profesné aktivity dlhšej strednej dĺžke života a takisto treba zaangažovať sociálnych partnerov a mali by sme stavať na takých hodnotách, z ktorých e, vychádzajú európske komunity, spoločenstva. Dámy a páni, zachraňme Európu v čase krízy. Nevzdávajme sa Európy. Ďakujem za pozornosť. Dziękuję panie ministrze za pańskie uwagi. Ďakujem za vaše e, úvahy, pán minister, a za úvod do tejto diskusie a e, súvisejúcej s našimi aj panelmi predošlými. A teraz má slovo pán komisár Andor. Ďakujem pekne. Vážení členovia parlamentov, je mi veľkou radosťou byť dnes tu diskutovať o dvoch témach tak veľmi dôležitých pre budúcnosť našej spoločnosti, sociálnej kohezii a demografickým zmenách. Tieto témy e, v dnešnej zložitej klíme e, monetárnej, ekonomickej a sociálnej krízy ešte na, na, narastajú na dôležitosti. Naša spoločnosť sa mení, naša e, populácia všade starne miery pôrodnosti klesajú a zmenšuje sa počet zárobkov činných e, ľudí. To je veľká výzva. Je to však výzva, ktorú e, vyriešime. Európska komisia v roku 2006 e, prezentovala oznámenie, kde boli vymenované potenciálne politické reakcie na tieto zmeny Ekonomická kríza a jej e, dopady na verejné financie e, obmedzuje manevrovací e, priestor a inštrumentárium v tejto oblasti. Musíme však napriek zložitým časom plniť si svoje záväzky. Pokiaľ ide o st- stratégiu 2020, táto uznáva, že ekonomický úspech a prosperita EÚ nezávisí len na krátkodobých faktoroch, nákladovosť, konkurencieschopnosť, ale aj dlhodobé, a to je kvalita nášho ľudského kapitálu, environmentálne otázky, sociálna kohézia. Do veľkej miery to tiež závisí od toho, ako sa vysporiadame s demografickými zmenami, hlavne starnutím. Cieľami stratégie sú dosiahnuť zamestnanosť 75 v segmente 20 až 62 ročných a takisto znížiť mieru sociálnej exklúzie a chudoby do roku 2020. Tieto ciele a silná solidarita medzi generáciami, to by nebolo možné, ak by dôležitú aktívnejšiu úlohu zohrávali starší v našej spoločnosti. V roku 2010 len 40,6 v ľudí vo veku 55 až 64 boli zamestnaní v EÚ. To je o 8 viac než v roku 2001, čiže sme pokročili, ale musíme robiť viac. Sme ešte ďaleko od e, typického štatutárneho veku odkudu do dôchodku 65 v roku 2000 bol tento vek 61, kedy ľudia naozaj e, skutočne odchádzajú do dôchodku. Komisia tiež kladie silný dôraz na potrebu penzijných reforiem. V roku 2012, e, teda minulý mesiac bol prezentovaný e, štúdia týkajúca sa situácie pred rokom 2012 zvyšovanie dôchodkového veku a prepojenie s čoraz dlhšou priemernou dĺžkou života. Žiť dlho je čoraz lepšou správou. Zníženie chudoby u starších ľudí, ak to chceme dosiahnuť, musíme využiť aj e, musíme pretaviť dlhší pracovný čas. A tiež chcem zdôrazniť, že penzína reforma samotná nebude dostačujúca na vyriešenie víziev starnutia ľudia, ktorí pôjdu e, neskôr do dôchodku, nebudú veľkou pomocou, ak nedostanú dlho na pracovnom trhu. Preto musíme pracovať na zlepšovaní príležitostí pre starších pracujúcich. V budúcej bielej knihe o, o dôchodkoch budeme hovoriť o tejto téme. Takisto sa pozrieme na prínos aktívneho starnutia, to znamená lepšie možnosti pre starých ľudí, aby zostali aktívne v spoločnosti a aby žili závislé. Aktívne starnutie nie je eufemizmus pripravujúci e, ľudí o ich dôchodkové výhody. Ide o vytváranie lepšej spoločnosti pre ľudí všetkých vekových kategórií. Dámy a páni, budúci rok budeme sa výrazne usilovať o podporu tejto agendy v rámci e- Európskeho roku aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami. V roku 2012 budeme sa snažiť vyzdvihnúť pozitíva starnutia a posilniť možnosti. Budeme sa snažiť podporovať podmienky pre lepšiu budúcnosť pre mladých i starých v našich starnúcich spoločnostiach. Ďalšou oblasťou, ktorú musíme poriešiť, je prítomnosť narastajúcich nerovností v Európe. Naprieč Európou sme videli dopady nerovností v mnohých oblastiach. Množstvo ľudí je znechutených a odpojených od ekonomiky, politiky, dokonca od samotnej spoločnosti. Nerovnosť, a odsudzenie, to všetko podkopáva európsku kohéziu, európsky sociálny model. Z ekonomického pohľadu nerovnosť podkopáva inteligentný a udržateľný rast tieto ciele nemôžeme dosiahnuť bez inkluzívnosti. Musíme sa pozerať na tieto veci aj v súčasnom období. Geografické nerovnosti, ktoré pretrvajú medzi regiónmi, to podkopáva spoločný trh. Nedostatočné využitie periferálnych oblastí ich ekonomického potenciálu to zhoršuje ekonomické nerovnosti i sociálne napätie. Rozdiely v príjmoch klesajú v poslednej dobe naprieč EÚ a to je dobrá správa. Ale sú tu ešte stále tieto rozdiely a demografia sa v mnohých eh, kontextoch považuje eh, vlastne za regionálny problém, ale tieto výzvy treba riešiť. Potenciál koheznej politiky riešiť eh, E, demografické zmeny je nízky, hlavne v kontexte trvalého udržateľného rastu. Príliš často demokratické zmeny sú pri problémom, nie príležitosťou. Toto sa musí zmeniť. Po druhé, musíme riešiť obrovský problém nezamestnanosti mladých. Zabezpečiť, aby mladí ľudia mali správne príležitosti pre trh práce, to je dôležitá téma. Aj dnes sú tu tisícky spoločností, ktoré sa snažia zaplniť e, prázdne pracovné miesta, pretože nemôžu nájsť vhodný personál. V skutočnosti nedostatok e, pracovníkov môže viesť dokonca k ekonomickému poklesu a to ešte zvýši nezamestnanosť. Tretí bod, ktorý by som chcel vyzdvihnúť, to je migrácia. Európa musí rozvinúť zacielenejší prístup ekonomickej migrácii smerom k zručnostiam, pokrok vy, e, odhadujúci trendy na pracovnom trhu, harmonizácia sociálnych systémov a systémov uznávania kvalifikácií, to by Európu spravilo atraktívnejšie pre vysoko kvalifikovaných migrantov. V neposlednej miere musíme vystupňovať aktívne politiky pracovného trhu a vzdelávacie politiky, aby E, migranti mohli vstupovať na pracovný trh, takisto ich potomkovia. Európa 2020 uznáva, že musíme zabezpečiť sociálnu a teritoriálnu koheziu, aby prínos e, bol e, zdieľaný. Vzdelávanie, zamestnanosť, zníženie chudoby, to priamo dopada na nedovnosti. Komisia a jej e, e, prieskum pre rok 2012 ukazuje, že potrebujeme zlepšiť systémy sociálnej ochrany, aby sme chránili najzraniteľnejších na pozadí fiškálnej konsolidácie. To znamená, že politici musia posudzovať spravodlivosť konsolidačných opatrení. Rozpočtová konsolidácia musí byť spravodlivá a premena musí byť spoločne zdieľané. Komisia vyzýva členské krajiny, aby stabilizovali sociálnu ochranu. Komplexná povaha nerovnosti a ich jej dopadov znamená, že sa to nedá riešiť efektívne inak ako silnou politickou ko- koordináciou, spoluprácou medzi členskými krajinami a komisiou. Preto hrátam s vašou podporou a ďakujem vám za pozornosť. Uh, uh, Ďakujeme, pán komisár. Uh, Začneme diskusiu. Prvým rečníkom na mojom zozname je zastupca portugalského parlamentu, pán Matias. Ďakujem, pán predseda, vážený pán minister, vážený pán komisár. Kolegyne, kolegovia, na prvom mieste by som chcel privítať túto iniciatívu hľadom na eh, načasovanie a téme, že totiž mali odvahu priniesť takéto témy na komunitárnu úroveň. Chcel by som tiež zdôrazniť, že takéto schôdze posilňujú solidaritu, duch, duch povedomie komunitárne, spoločenské. Ukazuje nám to, aký sme projekt. Ten okamžik, kedy e, uvažujeme, si od nás vyžaduje kroky, akcie, odpovedi na udalosti, ktoré máme v Európe i na celom svete. To je zásadné preto, aby sme dokázali aj naďalej viesť spoločnosť udržateľnú, aby sme dokázali vytvárať pridanú hodnotu pomocou inovácií a vytvárania zamestnanosti. A kľúčový bod môjho vystúpenia Európa v svojej histórii vždy bola príkladom pre svet svojimi hodnotami. Civilizačná organizácia tej, tohto kontinentu i to, ako Európa dokázala zo svojich základov urobiť základy udržateľné lebo dokázala vytvoriť e, konkurencieschopnosť. A to je náš problém. Európa v celosvetovom ekonomickom kontexte čoraz otvorenejšom rastla menej než iné ekonomické bloky. A teraz je dôležité, aby si Európa zabezpečila rast, ktorý dokáže vytvoriť udržiteľnosť európskych civilizačných hodnot. My sme ich autory. Myslím si, že by sme naozaj mali zdôrazniť, že je naozaj zásadné, aby sme i naďalej venovali pozornosť bohatstvu, ktoré môžeme vytvárať, ktoré sme nie vždy dokázali vytvárať, ako to bolo potrebné. Treba sa zamerať na európsky sociálny model. Tiež si uvedomiť, že od tohoto okamžiku je treba jasne si uvedomiť, že táto neefektívnosť ekonomického rastu vedie k dopadom, ktoré sú v oblasti demografickej a sociálnej a to sú paradigmy, ktoré by mohli viesť k neudržateľnosti našich hodnot. A to sú hodnoty, ktoré by mali byť nevyhnutné, mali by sme sa, ne, nemali by sme sa ich nikdy vzdávať. Chcel by som tu ešte raz zdôrazniť, že nesmieme čakať, vyčkávať, musíme sa snažiť o to, aby politickí lídry sa čoraz viac sústredili na budúce generácie a nie na budúce voľby Potrebujeme tiež, aby politiky spoločenstva dávali väčší dôraz na flexibilitu a na reakcie schopnosť pomocou finančných nástrojov, ktoré dokážu vytvoriť akčné programy, ktoré by podporovali ekonomický rast. A tretí zásadný aspekt je dôležité, aby to, čo je naozaj európskym modelom, bolo podporené, pretože si myslím, že to veľmi súvisí s tým, ako sa budeme chovať k ďalším generáciám. A tiež chcem, aby my všetci Európania sme pomáhali v tom zmysle, aby naša vlastné civilizačné hodnoty boli rozšírené po celom svete, lebo takto sa nám podarí vytvoriť modely, ktoré nebudú negatívne zasahovať do svetovej ekonomiky a ktoré teda nebudú modelmi, ktoré viedli k súčasnej situácii, ktorá je neudržateľná. Myslím si, že táto rozpráva je veľmi dôležitá, lebo nám pomáha pochopiť, že tu máme určitý súbor rozvojových paradigm, ktoré musíme riešiť tak, aby sa nám podarilo aj naďalej byť sociálne i civilizačne koheznými, aby sme boli súčasťou civilizačného sveta. Ďakujem. Ďakujem bardzo. Ďakujeme pekne za príspevok. A ďalším rečníkom je predstaviteľ francúzského senátu, pán Jean-Luc eh, Laurent. Vážený pán predseda, dámy a páni, dnešné stretnutie, aj včerajšie stretnutie eh, sa venuje teda dopadom demografickým, demografického vývoja v EÚ. Častočne sú tu negatívne zistenia. Nie, naša práca je negatívna, ale výsledky sú negatívne. V Európskej únii sme v skutočnosti svetkami zvrátených dopadov globalizácie. Sme obmedzovaní krízami z štátnych dlhov a sme svetkami vývoja novej chudoby, o ktorej sme si mysleli od roku 1945, že zmizla. Táto nebývalá situácia spochybňuje ambície otcov zakladateľov Európy. Pokrok v prosperite. Ako sme na tom s týmto ideálom? Vidíme, že migrujúca populácia tieto populácie musíme prijímať predstavujú určitú nádej voči štar- starnutiu našich populácií. Niekedy kvôli predsudkom sa snažíme o ich návrat do krajín pôvodu. Aké sú teda ambície zlepšiť ambície európskych občanov? Čoraz závažnejšie poťaže sa objavujú v prístupe k zdravotnej starostlivosti. Nechcem veriť že by Európska únia mala re- rezignovať. Súdržnosť, ktorá e, sa zažlučuje pre celý kontinent. Som veľmi citlivý k otázke starostlivosti. Európska únia musí urýchliť harmonizáciu, kvalifikáciu v oblasti zdravotníctva v celej škále, aby sme umožnili aj cezhraničnú spoluprácu aby sme riešili nedostatok zdravotníkov. Musíme tiež vyjasniť právny rámec verejných služieb v obecnom záujme. Vieme, že Európska únia sa tým veľmi zaoberá. S kolegom Barnierom na tom pracujeme. Nechcem byť teda nacionalista, ale napriek tomu aby nebola jediná výdajová položka a sociálny štát. Pre nás Európa nie je len trhom. Legitimita je spochybňovaná krízou. sociálne poťaže, ak by sme vedeli na ne reagovať, obnovila by sa dôveryhodnosť u občanov. A myslím si, že nadišla hodina ale hodnota našich aktivít a tieto etické základy by sa mali rozvíjať v našej Európe v oblasti odbornej prípravy, ako aj v oblasti výskumu. Ďakujem. Ďakujeme za príspevok. V súlade s programom by som teraz chcel dať slovo e, pánu Borusevičovi, maršalovi, e, maršalkovi Polského senátu. Ďakujem, pán predseda. Ja by som chcel odovzdať slovo pani Jezlovieckej z, Pol- z Polského parlamentu. Ďakujem, pán predseda. Vo svojom príspevku pán komisár zdôraznil, že z jednou z hodnot ekonomickej krízy môže byť aj ľudský kapitál, ľudské zdroje. Som, pán komisár, presvedčený, že toto je najväčšia hodnota, ktorú má Európa. Pozrite sa na svet. Svet sa e, mení e, pod vplyvom Európanov, nie však Európanov z Európy, ale e, v, sú to Číňania a Spojené štáty. teda tie talenty, tie talenty pochádzajú z Európy. Toto je dôležitý signál. Tento potenciál ľudských zdrojov je niečím, čím by mohla Európa súťažiť so zvyškom sveta. Hovoríme o budúcnosti Európskeho sociálneho fondu. Veľmi e, ma naplňa starosťami, keď počujem, že Európsky sociálny fond sa použije na boj proti e, e, chudobe, ale nie proti tým, ktorí strácajú eh, pracovné miesta, ale pri podpore týchto ľudí to ma naplňa starostiami, pretože hovoríme napríklad aj o mobilite. Včera sme hovorili o bariérach, ktorými sa musia títo ľudia boriť a musím pripustiť, že tu v Európskom parlamente tieto bariéry vlastne a veľmi pomaly odstraňujeme. A Európania preto nemajú záujem o vykonávanie tejto mobility. Len 2 e, Európanov profituje z tejto mobility. Každý chce lepšie podmienky mobility. Hovoríme o podnikateľstve. Aké sú nástroje, ktoré podporia podnikateľov? Tieto nástroje sú nezostatočné a neefektívne. Mladí ľudia predsa riskujú vytváranie nových pracovných miest a v skutočnosti v národnej politike, ako aj v európskych komunitárnych politikách, nie sú nástroje na podporu vytvárania malých a stredných podnikov. Nemôžeme týmto ľuďom nič ponúknuť, tým, ktorí si otvárajú tieto malé podniky. Pritom oni sú najväčším potenciálom. Takisto hovorí o, hovoríme o politike pre rodiny, ale počúvame hlas rodín, komunikujeme s rodinami Často hovoríme, že potrebujeme tie či oné nástroje, toto treba ľuďom navrhnúť. Chceme však počúvať ich hlas. Sú to skutočné potreby, ktoré rodiny teraz majú? Mám tiež dojem, že že tu sa snažíme vyzametať taký starý dom, ktorý tu máme a ktorý je dosť poškodený. V čase krízy treba počúvať Eh, hlas pána ministra práce z, eh, z, Belgicka, ktorý hovorí, že Európa by sa mala zaujímať o ten six-pack ekonomického riadenia. Možno tento model by nám pomohol eh, rozvinúť sociálny six-pack, ktorý by nám veľmi pomohol. Ďakujem. Pani posel, Ďakujem pekne, pani poslankyni. Teraz by som dal slovo pánovi poslancovi Galaževskému z Polského sejmu. Ďakujem pekne, pán predseda. Dva dní diskusí nám ukazujú, že situácia eh, demografická je v jednotlivých členských štátoch eh, rôzna a niekedy sú to aj veľké rozdiely. Sú niektoré krajiny ako Veľká Británia, kde e, vlastne tvoria mm, kde je množstvo mladých ľudí, ktorí prichádzajú na pracovný trh, ale nevedia, si urobiť e, kariéru a potom sú krajiny e, ako je Estónsko, kde je problém súvisiaci s nerozvinutými zdravotníckými službami a to preto dojde k tomu, že ľudia starší nemôžu pracovať do vyššieho veku a problém zamestnávania starších je veľký. To znamená, že sú to dva veľké problémy. E, a čo teda spája tieto dve krajiny, Veľkú Britániu a Estonsko? E, spája ich nedostatok e, pracovných miest tak pre mladých, ako aj pre starších. Jednoducho štruktúrálna nezamestnanosť zamestnávateľia nemajú až taký veľký záujem zamestnávať e, staršie alebo mladé osoby. To znamená, že problém je predovšetkým vytvoriť pracovné miesta a či to musí byť naozaj tak, že sa práca rozdeľuje pre staršie osoby a pre, mladých. Samozrejme, že teraz je situácia taká, že žijeme dlhšie a starší ľudia, medzi ktorých patrím už aj ja, e, sú dlhšie aktívni a aktívni ľudia samozrejme sú aj zdravší, e, menej využívajú aj zdravotnícke služby e, Takisto by som chcela povedať, že e, napríklad je to aj v cestovnom ruchu napríklad e, sú aktívni, to znamená, že e, aktívni ľudia sú do, zaujímaví pre akékoľvek hospodárstvo. Preto by som chcel povedať, že by sme e, mohli využiť európske nástroje, alebo respektíve, aby sme využili, vytvorili rôzne iné nástroje pre jednotlivé členské štáty, ktoré by mohli tieto prostriedky využívať podľa svojich vlastných stratégií, aby to nebol iba jeden európsky návrh, ale aby to boli také návrhy, ktoré, z ktorých by si mohli členské štáty vybrať e, e, pre jednotlivé štáty, tak ako by si Estonsko vybralo to, čo je pre nich vhodné. Ďakujem pekne, predseda. Ďakujem pekne, pán poslanec. Teraz e, dávam slovo pánovi Manovi Dekru Kru z belgického parlamentu. Nie je, nie je prítomný. Takže teraz eh, dávam slovo pánovi Žesmondovi Muglietovi z Malckého parlamentu. Ďakujem, pán predseda aj keď Malta nemá až takú vysokú nezamestnanosť, aj my máme výzvu účasti na pracovnom trhu, konkrétne mm, zamestnanosť žien, ktorá je naďalej veľmi nízka, žien nad 40. Väčšina z riešení, ktoré sa tu navrhujú, sa týkajú zvýšenia možností predškolských zariadení, respektíve Um, zariadení pre starostlivosť o deti. Avšak, ako som už aj predtým povedala vo svojej otázke pre senátora Augustína, skutočnou výzbou je vytvoriť pracovné miesta, akým spôsobom máme znížiť byrokraciu pre zamestnávateľov a zlepšiť pracovné podmienky, ktoré nebudú znevýhodňovať investovanie do Euró- v Európe, a ako máme vytvoriť nové typy pracovných miest. Ja nesúhlasím s e, senátorom Augustínom, že riešenia e, globalizácie sú lokálne. Niektoré regióny a krajiny nie sú v dostatočnej situácii, aby bojovali proti globalizácii osamotenie. Musíme zmeniť e, myslenie aj na európskej úrovni, to znamená, že musíme podporovať osvedčené postupy a presunúť mladých ľudí k, od e, podpory v nezamestnanosti k zamestnanosti, aby získali určitú etiku práce, aby zostali aj potom v prácovnom pomeri a tak si mohli potom konsolidovať svoju budúcnosť. Taktiež e, nezabúdajme na náklady na produkciu, ako napríklad e, v krajine ako je Malta, najväčšou výzvou pre náklady na produktivitu je energia a tu by napríklad mohla kohezná politika urobiť rozdiel. Ako znížiť náklad na energie v takej krajine, ako je moja, ktorá je takmer 99% závislá od fosílnych palív. Takže bolo by treba viac e, zlepšiť e, alebo zozeleniť naše energie tiež, akým spôsobom do toho zapojiť malé a stredné podniky do obnoviteľných zdrojov energie, aby sme znižili náklady na energie. A taktiež je treba robiť väčšie mm, výskumy v tejto oblasti. Včera pán spravodajca Van Nistelrooy spomínal výskum a navrhované zvýšené výdavky na výskum, ako tie konvergentné regióny budú môcť lepšie využívať zvýšené eh, finančné prostriedky, aby eh, navrhoval tzv. schody k vynimočnosti. My vieme, že my tu máme naj, že, že najväčšie investície do inovácií si vyžadujú veľké kapacity, veľké um, tie klastrovanie síl. A to by mohli byť potom aj krajiny či regióny, ktoré už e, prejdú do fázy prechodu, ktoré však nemajú dostatočné kapacity. Jednak z tradičných dôvodov nemajú dlhú tradíciu e, financovania vedy a výskumu e, a keď to je jednak dôvod kapacitný a takisto aj z hľadiska geografickej polohy často sú e, v periférnych e, vzdialených regiónoch a potom tento klastrovanie alebo tá spolupráca je komplikovaná. Takže aj vzdialené regióny potrebujú pomoc, pretože európske fondy by mali ísť do tých regiónov, ktoré nám môžu pomôcť bojovať s globalizáciou a viesť k vytváraniu pracovných miest. Ďakujem bardzo. Proszę o zabranie. Predseda, ďakujem pekne. Teraz dávam slovo pani e, Leneli Novom Krumovom z Bulharského parlamentu. Ďakujem pekne, pán predseda, kolegovia, dámy a pani v mene bulharskej delegácie by som chcela poďakovať za organizácie tohto spoločného parlamentného stretnutia. Rastúca nezamestnanosť, starnúca populácia a potreba zmeniť dôchodkové systémy sú takisto podstatnými úlohami aj v Bulharsku musíme zdôrazniť, že k všetky problém, ku všetkým problémom došlo preto, že sa neriešili celé roky. Avšak musíme sa pokúsiť pracovať v prospech budúc, v budúcnosti, v prospech našich detí. A preto jedným z krokov v, tejto, v tejto oblasti je napríklad zvýšenie eh, dôchodkového veku. potrebujeme lepšie opatrenia, aby sme systém zlepšili a vieme, že proces e, nebude rýchly, preto musíme apelovať na všetky členské štáty Európskej únie, aby zdieľali s nami osvedčené postupy, aby nám poskytli. Vždycky pomáha, keď e, si vymeníme osvedčené postupy. Mali by sme takisto hovoriť o solidarite. Za Bulharsko by som chcela poukázať na to, že Bulga- Bulhári by mali vedieť, že nie sú osamotení. Ľudia, ktorí sú 60 plus, by mali zostať ešte na pracovnom trhu. Dovolte, aby som e, zdôraznila, že tento týždeň v Bulharsku prijímame rozpočet na, či schválime rozpočet na 2012. V krízovej situácii je náš rozpočet adekvátny a berie do úvahy aj to, o čom tu dnes diskutujeme, tú sociálnu nerovnosť a všetky ostatné aspekty. Všetky opatrenia, ktoré prijímame na európskej úrovni, by mali dostať alebo získať podporu všetkých členských štátov. Ďakujem pekne za slovo. Predseda, ďakujem pekne. Teraz by som dal slovo pani Zite Gurmaj z Európskeho parlamentu. Ďakujem pekne. Som veľmi rada, že počas polského predsedníctva máme takéto dôležité stretnutie. A ako Maďarka som bola rada, že sme dali našim polským pod, pod, priateľom túto možnosť. Ehm, ja by som chcela poďakovať že eh, za toto stretnutie a myslím si, že mali by sme mať tieto medziparlamentné stretnutia častejšie. Nemáme len demografické zmeny, ale máme aj, treba riešiť aj penzíne reformy. Teším sa, že je tu aj pán Andor. On je zodpovedný za novú bielu knihu. Takže poďme postupne. Čo sa týka nezamestnanosti mladých, máme 25 miliónov nezamestnaných, pričom 5 miliónov z nich e, e, sú mladí ľudia. A keď sa pozriete na 5 miliónov, medzi nimi je viac mladých nezamestnaných žien. Preto si myslím, že je veľmi dôležité, aby, že pán Barozo jasne sa vyjadril k otázke nezamestnanosti mladých, lebo tomuto treba venovať osobitnú pozornosť. Prečo to hovorím? pretože sme boli svetkami arabskej jary. A potom, keď som bola na vtogu na stretnutí z AKT, tak zistíme, že nezamestnanosť nie je len e, v Európe, ale po celom svete. Ale ja by som povedala, že dobré správy sú pre nás, že teda v Afrike je ešte väčšia nezamestnanosť ako tu. Takže ja si myslím, že my tu sedíme na časovanej bombe a preto je treba už spolahlivé riešenia. Čo sa týka penzijnej reformy, ako povedal jeden z kolegov, prečo je to také dôležité? A ja som nespokojná s tým, že nám meška biela kniha, pretože mali sme to mať už v novembri, ale mňa trápi predovšetkým rodový, rodový aspekt, pretože už každá piata žena je v, chudobná v Európe a keď nebudeme dávať rodový aspekt novej penzijnej reforme, tak za 25 rokov bude každá žena chudobná. Sme takých bohatí, že môžeme si dovoliť takéto niečo? Ja si myslím, že nie, preto som chcela upozorniť na to komisára, že Vivian Redding, ktorá má toto na starosti, aby zabezpečila, že aj táto správa bude mať perspek- rodovú perspektívu, pretože si myslím, že nemôžete zabúdať na to, že tvoríme 52% populácie, ktorými musíte nejakým spôsobom žiť a riešiť to. Čo sa týka demografických zmien, chcela by som všetkým povedať jasne, hovorí, musíme hovoriť o harmonizovaní E, pracovného a verejného, súkromného života. Včera som na kongrese v Berlíne hovorila tiež, že by sme si mali e, vymeniť najlepšie osvedčené postupy, e, stratégiu, ktorú uplatňujú stratégiu, ktorú uplatňujú v, v Norsku, a pritom majú, stále majú najväčší podiel žien e, na pracovnom trhu, čiže keď chcete, aby ženy pracovali, musíte mať dobrú starostlivosť o deti, zabezpečenú dobré inštitúcie pre starostlivosť o deti. Preto to nie je také jednoduché. Prečo to hovorím? pretože momentálne sa mení Európa. Čo to znamená? Znamená to, že nemáme len finančnú ekonomickú krízu, ale máme aj morálnu krízu. A keď sa pozriete, čo si myslí o tom európsky občan, a hovorím o európskych eh, parlamentných voľbách, tak e, ja som bola veľmi e, rada, keď som e, s Alenom Lamassou bola súčasťou Európskej iniciatívy, keď sme snažili obyčajným občanom byť, byť súčasťou tejto európskej štruktúry pomocou toho nového nástroja, ktorý vstúpi do platnosti 1. apríla 2012. Ale otázka je, zaobchádzame s občanmi dostatočne správne? A ja hovorím o nás, parlamentároch. Aký blíž, blízky je nám tento kontext? pretože európske občania, ktorí chcú získať, tú, ktorí potrebujú tú odpoveď, oni sa odvracajú od politiky, pretože neriešime ich problém, pretože ich problém je, či dokážu deťom kúpiť topánky. Takže keď diskutujeme o súdržnosti alebo o e, stanutí populácie, musíme stále byť oboma nohami na zemi a byť racionálmi. Takže keď o tomto hovoríme, musíme ukázať, že sme zodpovední zákonodarcovia a pozri, pozrime sa na to, čo sa tu deje. Každý sa díva na Európu, a, takže máme veľkú zodpovednosť, takže musíme našim občanom jasne hovoriť, čo robíme, ako to robíme a že my naozaj sme zodpovední za týchto 500 miliónov ľudí. Ja som veľmi rada a vďačná polskému predsedníctvu že za organizovanie tejto udalosti. No, ďakujem pekne. Ďakujem bardzo. Mm, pani poseł. Ďakujem pekne, pani poslankyni. Teraz dávam slovo pani Alene Gajduškovej z Českého senátu. Ďakujem za slovo, pán predsedajúci, dámy a páni. Najprv by som chcela všeobecne povedať niekoľko slov na dnešnú tému a potom ešte konkrétne k vede ako pre rastovému faktoru. Dovolte, ale aby som najprv zamlažovala polskému predsedníctvu za to, ako keď témy vybrali na dnešnú konferenciu. Sociálna súdržnosť a európsky sociálny model. Toto je pre ďalší model v Európe, ale ja som presvedčená, že aj vo svete skutočne zásad, to sú skutočne zásadné témy. Ako sa javí podľa záujmu členských eh, štátov, táto téma nevzbudila mm, dostatočnú pozornosť. Ja som, myslím, bola na, na takmer každej medziparlamentnej konferencii a mrzí ma tá dnešná nie až taká veľká účasť. ale myslím si, že problém je všeobecnejší v Európe. My v Českej republike sa stretávame s veľkou skepsou voči Únii a to takmer denne. Ľudia, alebo možno ešte viac aj médiá, si Európsku úniu spojili s, predovšetkým s peniazmi z fondov a byrokratickými nariadeniami. Nemajú nejako pocit, že by im Únia ako si pomáhala ale väčšina ľudí s nami naozaj nadšenie súhlasia a v tom, že jedine ako celé, ako integrovaná Európa sme schopní obstať v globálnom svete. A nie pozície kontinentu najvyššou kvalitou života, kontinentu, kde je mier a kde je trvalodateľný rozvoj. To je podľa mňa dosť dobrý dôvod na to, aby sme mali hlbšiu integráciu. Ja som presvedčená o tom, že je to vízia, ktorá je schopná osloviť Európanov a je schopná byť motívom pre ďalšiu spoluprácu aj v otázkach zamestnanosti a sociálnej súdržnosti, ktorú inak členské štáty považujú za svoju vlastnú záležitosť, do, ktorých, do, ktorých, do ktorej by im nikto nemal nič hovoriť. Teraz ale konkrétnejšie na tému veda. Chcela by som navázať na jedného z predrečníkov aj peniaze na podporu vedy, výskumu a inovácií sú v rámci koheznej politiky nasmerované do menej rozvinutých regiónov. To je samozrejme v poriadku, to je princíp koheznej politiky. Problém je však v tom, že napríklad u nás v Českej republike sú vedecké pracoviska, ktoré sú na európskej úrovni, sú koncentrované do Prahy, ktorá patrí medzi rozvinuté regióny tie však ne, sa nesplňujú kritéria pre, na podporu z koheznej politiky. A myslím si, že to je škoda. Čiže keby sa nám podarilo viac podporiť vedcov, ktorí už dnes sú dobrí, mohli by sa čoskoro stať excelentnými. a mohli by zlepšiť konkurencieschopnosť a tým pádom aj zamestnanosť do budúcna. To je malá, malá pripomienka k včerajšiemu vystúpeniu pána pán, Nistelroja. Ja si myslím, že podobný problém môžu mať aj iné menšie a menšie a stredne veľké krajiny. A v závere by som chcela vyjadriť e, e, túžbu do roku 2012. Prajem veľmi Európskom parlamentu aj Národným parlamentom, aby sme spoločne dokázali sformulovať víziu pre novú Európu a zabezpečiť tak našim občanom mierový rozvoj a prosperitu do budúcnosti. Ja verím, že sa vám to podarí. Ďakujem pekne. Ďakujem bardzo. Ďakujeme pekne. A teraz poprosím o slovo pána Hopkinsa z dolnej snemovne britského parlamentu. Ďakujem, pán predseda. Naozaj ma veľmi potešili eh, eh, prejavy predrečníkov, napríklad vášnivý prejav o zamestnanosti a sociálnych problémov kolegyne z Maďarska. Ja som hovoril o eh, nezamestnanosti mladých, ale to je problém, celo, to je súčasť celkového problému nezamestnanosti Máme tu prekvapivé posolstva zo stretnutí z minulých dvoch dní. Určité krajiny majú obavy týkajúce sa nízkej pôrodnosti. My v Británii máme opačný problém rastúcej spoločnosti, takisto vysoká miera pristahovací, ktoré majú nízky, nízku, nízku pôrodnosť, nedostatok mladých z, e, ľudí so zručnosťami, takisto e, e emigrácia do, do krajín ako je Británia, kde máme relatívne vysokú nezamestnosť, nie však veľmi vysokú. My vítame e, tých zručných e, ľudí, ktorí chcú pracovať z týchto krajín, ktoré e, prinášajú výborné profesie zručnosti do našich krajín. Tie príjemcovské krajiny ako Británia získavajú zamestnanosť Pričom mnoho mladých miestnych ľudí je nezamestnaných. To zničuje, znižuje stimuly v krajinách ako je Británia a tak ďalej zaškolovať e, túto, túto časť obyvateľstva, pretože ich pracovné miesta e, smerujú k týmto veľmi e, dobre pripraveným mladým ľuďom z východnej Európy. Tých ľudí, ktorých vidíme z východnej Európy, musia byť určite, určite výkvetom vašich mladých ľudí. Ak všetci mladí ľudia majú takéto kvality, ste veľmi šťastné krajiny. A hovorím to naozaj úprimne. Ľudia v, meste, v mojom meste sú naozaj úžasní a hovoria anglicky, sú vyškolení, my máme problémy hovoriť vôbec akýmkoľvek iným cudzím jazykom okrem angličtiny. Tá súča- je to súčasť probl- celkového problému nezamestnanosti a tento problém nevyriešime veľkými presunmi obyvateľstva treba riešiť nezamestnanosť ako e, problém celkového, z celého sveta, nielen sveta rozvojového. Nedá sa to vyriešiť e, úspornými opatreniami. Taký tlak tu teraz existuje. Konsolidácia e, verejných financí, ktorá len vytvára nižšie príjmy z daní, nezamestnanosť, zvisujú sa sociálne, príspevky na sociálne zabezpečenie, takže toto nie je cesta vpred takisto štandard, e, životná kvalita klesá, úroveň. E, súčasne tu máme nevyužité kapacity, pokiaľ ide o nezamestnanosť a poškodzujeme si pritom úroveň života. Takže na jednej strane nižšia produkcia, na druhej strane nevyužité produktívne kapacity. Ak toto spojíte a vytvoríte zamestnanosť, e, nakopnete ekonomiky smerom k rastu, št- e, štandard kvalita života porastie. Takže otázka len znie, ako to urobiť, ale to je celá iná kapitola a nemám na to čas, aby som o tom pohovoril. Čo však skutočne platí, je, že deflácia, a myslím si, že EÚ a väčšina rozvojových krajín sú posadnuté defláciou ich ekonomík, aby riešili ich finančné deficity, keď vlastne by mali e, e, e opačný postup. 1930 rokov sme videli takéto tendencie, vytváranie menej nezamestnanosti, len keď začala fungovať v neskorších 30 rokoch kenziánska politika, keď sa to e, vôbec zvládlo. Vlastne len opakujeme chyby minulosti v tejto forme, takže ak chceme mať naozaj zmysluplnú sociálnu koheziu, sociálny model, musíme zmeniť náš e, prístup k ekonomickému manažmentu. Musíme e, e, neponechať naše ekonomiky na pospas trhovým mechanizmom. Trhy sú veľmi moderné v posledných 30 rokoch. Ak ekonomiky zvládneme, podarilo sa nám ich zvládnuť vytvorením plnej zamestnanosti a to by sme mali robiť aj teraz. Mali by sme sa vrátiť k intervencionistickému prístupu k trhom, nenechať uh, ich, uh, nenechať všetko na pospas trhom. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz má slovo pani Edith Bauer. Köszönöm szépen, elnök úr, és engedje meg, hogy... Ďakujem pekne. Dovolte mi, aby som na úvod, na úvod vyslovila uznanie pol- polskému predsedníctvu. Chcem vám poblahoželať k tomu, že ste s, e, prišli so sociálnymi témami. Mám pocit, že práve v tejto oblasti minulý rok ste, sa hovorilo o tejto oblasti primálo. A za tieto dva dní sme o tom hovorili viac ako v pléne za celý rok. To do veľkej miery súvisie s tým, že k, k riešeniu hospodárskej krízy táto oblasť predstavuje aj príležitosť, ale veľmi často si ani len nevšímame. Že medzi nami um, to vyzerá tak, že tu máme krízu sociálnych hodnot a konsekvencie takejto krízy môžu byť také isté ako konsekvencie e, krízy ekonomickej. Mám pocit, že že tu máme veľmi dobrých analytikov a máme aj, myslím si, aj dobrú diagnózu, ktorú sme stanovili. Nevieme, ako to máme, máme e, riešiť, ako má vyzerať riešenie. Tak to vyzerá v mnohých oblastiach. A čím, čím e, rýchlejšie plinie čas, tým viac e, si uvedomujeme, že táto, tento vývoj v Európe naozaj je taký masívny, že je ťažké nájsť e, jedno riešenie paušálne na všetky tieto tak rozdielne problémy. A pokiaľ ide o demografickú krízu, uvediem jeden príklad. Tu v Európskom parlamente vlastne neexistuje veľa možností, ktoré e, máme k dispozícii na to, aby sme zvyšovali mieru pôrodnosti Jeden nástroj však máme a to je e, materská dovolenka, respektíve e, zákonodárstvo v tejto súvislosti. Správy z rady nám ukazujú, že tento návrh, ktorý parlament prijal, rada akceptovať nebude a tento návrh je tým pádom akousi porážkou. A to nám vlastne tiež ukazuje aj to, že naozaj je také ťažké nájsť minimálny štandard pre všetky riešenia, pre tie riešenia, ktoré, e, nad ktorými e, členské krajiny uvažujú. Nesmieme tiež zabúdať, zabúdať na to, že európske inštitúcie v sociálnej oblasti nemajú kompetencie. Nemusím e, používať neskôr modrú kartičku. Spýtam sa už teraz, ako vyzerá momentálna situácia, e, čo sa udeje s legislatívnym návrhom, pokiaľ ide o materskú dovolenku. Dostaneme e, zo strany komisie e, tak povediac loptičku naspäť v na, našu stranu kurtu k aktívnemu starnutiu. už tu je problém, že to snáď problém nie je dneška, ale snáď problém budúcnosti a keďže je to problém zajtrajška, možno máme ešte dosť času na to, aby sme zas zamýšľali nad riešeniami. Spomenuli ste, pán predseda, že určité percento pracovného trhu je aktívne. Ak sa pozrieme na ženy, tak toto percento je 37 a to nám ukazuje, že nestarneme rovnako. Ženy starnú inak a rýchlejšie stoja z očí oči iným výzvam v porovnaní s mužmi. Takže v tomto zmysle <clears throat> sa oplatí naozaj zaoberať sa s touto témou ešte raz, pretože e, zobrať si túto tému ešte raz k srdcu, predovšetkým v časoch krízy, keď ide o rovnoprávnenie žien. Toto sú témy, ktoré treba aj v týchto ťažkých dobách <clears throat> diskutovať, pretože má to ďaleko siahle hospodárske uh, dopady. A ešte jedna otázka, ktorú by som chcela poloči- položiť, <clears throat> týkajúca sa zníženia miery chudoby. Vieme všetci, že od odsúhlasenia stratégie 2020 sme sa zhodli na znížení tejto miery a od tejto časy, od, od tejto doby po, počet e, ľudí, ktorí sú na úrovni chudoby v Európe, e, ešte e, narastol. Hovorí sa o 20 miliónoch detí. Čo môžeme urobiť na európskej úrovni pre toto? Pretože to má ďaleko siahle e, hospodárske dopady, pretože budúca pracovná sila bude E, je obmedzovaná. To je náš zdroj, predsa tieto deti jednoducho neskôr nebudú e, mať možnosť e, dostať dobré vzdelanie. Pán komisár, vy ste hovorili o tom, že rozdiely neustále narastajú a taká je situácia. Teším sa tiež z toho, že o tom hovoríme, že to spomíname, že sociálne nožnice sa stále viac roztvárajú. Jeden z historikov svojho času povedal, že rozdiely medzi, e, pokiaľ ide o platové a sociálne otázky, boli oveľa väčšie ako vo vojnových časoch. Čo s tým možno urobiť? Ako možno tieto veľké rozdiely vyriešiť? Vieme predsa, že sú so- veľké sociálne napätia, ktoré sú dopadom týchto nerovností. Ďakujem. Ďakujem vám. A teraz by som rád dal slovo pani Tom z Estonského parlamentu. Viana Tom, máte slovo. Nech sa páči. Ďakujem. Musím pripustiť, že mám trochu obavy. Možno som včera hovorila pri veľmi emocionálne, dnes aj včera. Viete, že Estonsko nie je až taký úspešný členský štát Európskej únie, ale zároveň si myslím, že nám to nejde až tak zle. Pán Buzek nedávno navštívil Estonský parlament a zablahoželal nám. Boli sme veľmi radi, keď sme si to vypočuli. Ľudia často hovoria, že človek sa pozerá na pohár ako poloplný alebo poloprázdny. Ja osobne vidím pohár poloplný a už sme dosiahli mnohé veci, o ktorých eh, aj dnes tu hovoríme. Napríklad systém rodičovskej dovolenky v Estonsku je veľmi dobrý. Mladé matky môžu zostať 16 mesiacov na platenej rodičovskej dovolenke a eh, príspevok, ktorý dostávajú každý mesiac, je porovnateľný s ich posledným platom. Máme programy pre ľudí nad 50 aj nad 60 rokov v Estonsku a pokúšame sa zaangažovať starších ľudí, aby boli na pracovnom trhu. Urobíme, robíme potrebné opatrenia mzdové a podobne a e, niekedy e, ľudia ani nežijú dosť dlho, aby vôbec sa dočkali dôchodku. Pracujú od kolisky po hrob, dá sa povedať. E, medzinárodné ocenenie, ktoré sme dostali za naše E, náročné rozpočtové politiky, ktoré boli naozaj e, žiaduce, ale namáhavé. Myslím, že vtedy sme boli najlepším žiakom v triede EÚ. Ale opäť sa vraciam k porovnaniu poloplného a poloprázdneho pohára. Každý e, za všetky úspechy musí zaplatiť ťažkou prácou. To každý má iste na to príklady zo svojho života. Veľká rodina, ktorá má 16 detí v Estonsku, sa musela presťahovať do Británie. Pán Hopkins povedal, že v Británii to nie je až také dobré, ale asi tam lepšie ako v Estonsku, ak si môže dovoliť taká veľká rodina sa jednoducho presťahovať do Británie. My máme programy pre lekárov, ktorých podporujeme v presune do vyľudnených oblastí. Platíme ich, im 15 tisíc e, eur ročne za podmienky, že zostanú v nejakej oblasti, ktorú si vyberú aspoň 5 rokov. Vo Fínsku dobrý lekár zarobí 15 tisíc za 3 mesiace, takže vidíte, my sa síce snažíme o rozličné programy a opatrenia, ale čo nimi, čo nimi dosiahneme? Čo tým chcem všetkým povedať? Ak hovoríme o politike súdržnosti, myslím si, že by sme mali zabezpečiť, aby fondy boli rovnomerne rozdelené, pretože pohár asi nikdy nebude úplne plný. Sú všade problémy, nové krajiny majú problémy s financiami, staré krajiny majú problémy s pôrodnosťou. Zajtra príjmeme rozpočet. Ja ako podpredsednička Výboru pre sociálne e, veci. Mne sa ten rozpočet veľmi nepáči, ale uvedomujem si, že ho musíme prijať, že musíme prispieť aj my k tomu, aby sa vyriešila dlhová kríza v Európe. Nemám, nepáči sa mi to, ale pomôžeme. Chcem zdôrazniť, že všetko má svoju cenu a pre mnohé členské štáty táto cena je už teraz privysoká, aj keď hovoríme o solidarite a súdržnosti, hovorme čestne a otvorene. Ďakujeme vám. A teraz slovo dostane pán Lajos Miele z Maďarského parlamentu. Ďakujem. Pani predsedajúca, pán predseda Európskeho parlamentu, dámy, páni, čokoľvek hovoríme dnes na programe, máme konkrétne aspekty demografických smerov, máme na programe migráciu, máme na programe miesto žien na trhu práce, mladí na trhu práce, starší na trhu, trhu práce. Čo je spoločným menovateľom tohto všetkého? Sú to e, obavy k trvalej udržateľnosti európskeho modelu, trvalej udržateľnosti európskych hodnôt. Pýtame sa, či model sociálneho štátu zažíva tiež krízu alebo nie? Nuž, no ja by som rada počiarkla niektoré prvky, o ktorých sme hovorili dnes, doteraz. Napríklad situácia na trhu práce, keď sa na to pozeráme z hľadiska žien, jasne vidíme, že sú tu rozdiely medzi profesným a rodinným životom. Ženy sú tu vo veľmi ťažkej situácii. Jedna Jedna, z dôsledkov tohto všetkého je to, že deti odkladajú narodenie svojho prvého dieťaťa. Posúvajú ho do vyššieho veku a vieme, aké to má demografické dopady. Takže je tu rozpor medzi rodinným životom a kariérou a nemôžeme celkom právne legislatívne zaručiť, že tento problém vyriešime, že, že táto kríza sa pretne, prekoná mm, nemožno dostatočne zdôrazniť význam vzdelania. Príkladom chcem ilustrovať dilemy, na ktoré sa zameriavame a pokúšame sa ich riešiť pri veľmi mladých a veľmi starých. V Maďarsku tiež vieme, že vzdelanie v kríze je takou profesiou, kde, ktorá nie je veľmi atraktívna. Učitelia E, sa tam nehrnú a potom to má svoje dôsledky. Je politická vôľa ponúkať kariérny model mladým, ale problém je, ako zaplatiť týchto ľudí, ako im zabezpečiť plat, hovoríme len o jednej profesii, o učiteľskej profesii. Ak ju chceme zatraktívniť, to znamená, že ľudia aj na začiatku kariéry učiteľa musia dostať náležitý plat, slušný plat, ale to bude mať dopad na celý mzdový systém v škole, pretože starší učitelia povedia, ako to, že začiatočník má už pri nástupe slušný plat porovnateľný s môjim platom, ktorý e, som dosiahol po desiatkách rokov práce. Ako nájsť riešenie tohto problému? Je to závažná úloha, vážna úloha, ale bez e, jej vyriešenia stále budú v spoločnosti napätia. Všetci sa obávame o trvalú udržateľnosť európskeho modelu. Nie len Európa sa dala do pohybu, celý svet sa práve teraz otriasa v základoch. Existujú iniciatívy pre euroazijské spoločenstvo. Neviem, akú šancu má takáto alternatíva na úspech. Možno, že to je len ruský, v pozadí sú ruské hodnoty, ale mm, iste sa vynoria noví konkurenti a celá scéna sa v budúcnosti zmení. V takejto situácii nejde len o krízu, na ktorú sa treba zamerať, ale aj na nových konkurentov na globálnom trhu. Samozrejme, nie je možné takýto zásadný problém vyriešiť zo večera na ráno. Ďakujeme vám za príspevok a teraz Andrzej Grzyb, ktorý je poslancom Európskeho parlamentu za Poľsko. Panie przewodniczący, no oczywiście ten, to dzisiejsze spotkanie i, i wymiana poglądów na temat. Naše dnešné stretnutie je výmenou názorov na sociálnu koheziu, súdržnosť spoločnosti a demografiu v rámci trvalej udržateľnosti. Táto rozpráva sa však odohráva v istom kontexte. Napríklad 9. decembra bude zasadnutie Rady, Európskej rady, kde sa bude hovoriť o kríze a možných riešeniach tejto krízy aj disciplinárnych opatreniach pre krajiny, ktoré si želajú zostať v eurozóne. Bude sa hovoriť o rozpočtoch členských štátov, ktoré by nemali mm, byť ohrozením finančnej súdržnosti. Takže vždy ide o isté pokušenie, čo zoškrtať, kde, v ktorej kapitole, v sociálnej kapitole. Dnes, keď e, prikladáme takú veľkú dôležitosť sociálnej súdržnosti, je mimoriadne dôležité, aby sme naozaj dali primeranú vážnosť tomuto problému. On má svoju váhu, ale ako najlepšie vyjadriť názory konkrétneho národa. Je to Národný parlament alebo zástupcovia v Európskom parlamente, ktorí vyjadrujú e, predstavy tohto národa? Myslím si, že takéto rozpravy existujú. Ja som sa stretol so študentami a tí sa pýtajú, kde je človek, kde sú ľudia vo všetkých týchto diskusiách, o ktorých by ste sa mali zaujímať, starať sa o nich. E, je to subjektívne aj objektívne v politike. Komu sa politika venuje? Nenáhodou ľuďom? Je, je to tak, že politika nie je o ľuďoch? Myslím si, že by sme mali byť veľmi citliví takýmto, e, keď niečo hovoríme pre verejnosť, pretože európske inštitúcie ako keby stále hovorili o kríze, ale dôsledky tohto všetkého sú, že životné podmienky, štandard životný vo všetkých e, členských štátoch EÚ potom sú ovplyvnené týmito vecami. V nedávnom roz, nedávnej rozprave o rozpočte na rok 2012 sme dospeli ku kompromisu. Členské štáty sa rozhodli, že nevyčlenia celý balík peňazí, ktorý bol k dispozícii ale prišlo k zoškrtaniu Európskeho sociálneho fondu. To znamená, že niektoré projekty sa nedokončia v tejto oblasti. Nedobehnú. Myslím si, že je veľmi dôležité si takéto čosi všimnúť v takej parlamentnej rozprave, akú dnes vedieme. A čo sa týka komisie a e, čo sa týka rady a ministrov, ktorí tam zastupujú aj poľské predsedníctvo, existuje tu istý projekt, ktorý by sme mohli nazvať Stratégia Európy do roku 2020. Mne sa páčilo na tej prezentácii, ktorá odznela e, k tejto stratégii, že sme sa vzdialili od typickej technokratickej prezentácie o tom, ako bude vyzerať EÚ. Napríklad e, zoškrtanie, e, napríklad zníženie sociálneho vylúčenia, teda nenechávať ľudí na okraji spoločnosti. Toto je veľmi dôležité. 15 mladých ľudí e, nedokončí školu, nedokončí základnú školu. 15 ľu- nedokončí základnú školu a aké potom majú šance, že by si v budúcnosti našli prácu, ak je to také vysoké číslo, 15 Niektorí títo mladí ľudia možno majú isté poruchy, poruchy správania, alebo možno majú rodinné ťažkosti, možno sú to tam dysfunkčné rodiny, alebo ich prostredie je nepriaznivé na vývoj. Ja viem, že to je ťažké, ale chcem sa spýtať komisára otázku, neexistuje tu isté mm, normálne pokušenie, aby taký dobrý projekt, ako je Európa do roku 2020, ktorý hovorí o sociálnom vylúčení, alebo lepšie povedané o boji proti sociálnemu vylúčeniu, nemohla by to byť jedna z priorit? Nemohol by existovať projekt, ktorý by zabezpečil, že prístup k univerzitnému štúdiu, prístup k zdravotníckým všetkým výhodám prístup k digitálnej Európe by nebol nemožný pre isté skupiny obyvateľstva? Takéto projekty mám na mysli, hoci sa stalo to, že sa takéto a podobné projekty vymazali kvôli kríze, nebudú sa financovať. Čo na to poviete? V rámci našej spolupráce s Európskou komisiou navrhol pán komisár Barnier, e, teda venoval sa malým a stredným podnikom, e, ktorých oslovil, že by do roku 2020 mali vytvoriť 5 miliónov pracovných miest, ale nemáme dostatok nástrojov na, na vytvorenie zlepšenie zamestnávania v Európe. Mm, ako potom budeme bojovať proti sociálnemu vylúčeniu? Máme výborný projekt, máme výborný návrh na etablovanie sociálnych kooperatívov. Je to výborná myšlienka, ale ako pomôcť ľuďom, ako ich, e, e, ako ich podnikateľský duch podporiť, aby naozaj mohli si zakladať malé živnosti, podniky, sociálne družstva, kooperatívy. Možno by to bolo dobre rozbehnúť a potom detaily doriešiť neskôr. E, možno by sme si mohli vypočuť, ako to robia v Poľsku, ale rozhodne treba stimulovať ľudí tým, že im budeme ponúkať nie peniaze, ale namiesto peňazí im ponúkneme nie hotovú rybu, ale rybarské náčinie, ako sa hovorí v príslovi. Trhy sú citlivé a ja verím, že by sme mali urobiť všetko, čo je v našich silách, aby naše aktivity boli namierené na ľudí. Ďakujem pekne, pán poslanec. Teraz dávam slovo pánovi poslancovi eh, z portugalského parlamentu, pánovi Nanusa. Pán predseda, kolegovia. Ja by som chcel položiť e, alebo vyjadriť e, to, že tieto dva dni nám jasne poukázali, že, keď, e, že aké dôležité je vypočuť si názory z iných parlamentov, pretože tu máme veľké rozdiely, ktoré je súčasťou v Európe a je dobré, aby sme, pretože musíme všetci hľadať odpovede na otázky počas týchto dvoch dní sme sa sústredili hlavne na to, aby sme diskutovali o politikách, ktoré by mali podporiť mladých na pracovnom trhu, ako aktívne starnúť, otázky e, materstva, vyrovnávania profesného života so súkromným, akým spôsobom zabezpečiť európsky sociálny model. Všetky tieto politiky vyžadujú financovanie to znamená, že to vyžaduje veľké ekonomické zdroje. A isté existuje veľká, veľké, veľká potreba zadefinovať európsky sociálny model a ako ho, za, ako ho aj za vyfinancovať. Napríklad sociálny ekonomický výbor portugalského parlamentu momentálne diskutuje o o um, pracov, zákonníku práce, pričom sú tam vlastne menšie záruky, než doteraz boli. V portugalskom parlamente sa tiež, v portugalskom rozpočte sú tiež veľké škrty do vzdelania a zdravia. Um, to znamená, že to bude viesť škrt, ďalším škrtom v pracovných miestach. Čiže robíme presne opak. Namiesto podporu politiky súdržnosti a podpory um, za demografie my chceme, aby členské štáty e, prakticky rozhodovali e, zo dňa na deň o väčších škrtoch, a ktoré povedú k ďalším škrtom. To znamená, že naši politickí lídry musia sa jasne rozhodnúť, že či chcú európsky sociálny model, aby zostal e, v súlade s, alebo zostal naďalej v rámci princípu európskej civilizácie, aj vo vzťahu k našimi problémami s pôrodnosťou, akým spôsobom chceme zabezpečiť financovanie, kým sa obnoví európske hospodárstvo, ako chceme zachrániť európsky sociálny model, ako ho môžeme financovať. Podľa môjho názoru e, mohli by sme si zachovať európsky sociálny model pre dnešok e, aj pre budúcnosť, ale potrebujeme prijať e, politiky, je tu jednoducho nanecháva potreba prijať veľké politické rozhodnutia. Európsky parlament, aj komisia e, nás všetkých musí o tomto všetkom uistiť. Ďakujem pekne. Predseda, ďakujem pekne. Teraz by som dal slovo pánovi komisárovi Láslovi Andorovi. Ctení poslanci, dámy a páni, Ospravedlňujem sa, že som tak poskytol veľmi krátku odpoveď, lebo, lebo dám krátku odpoveď, pretože už by som teraz e, mal uzatvárať inú konferenciu, ktorá sa týkala nerovností, a, ale Niektorí z vás, aj pani Bauer, zdôraznili dôležitosť riešenia nerovnosti, nekvality nekvality v európskej situácii a neponechávať to len na tých, ktorí sú tvorcami ekonomickej a finančnej politiky, aby sa vyriešili problémy dneška bez dostatočnej pozornosti sociálnemu rozmeru. Myslím si, že stratégia Európa 2020, ku ktorej prakticky väčšina príspevkov aj bola myslím si, že je jasným e, súborom iniciatív a nástrojov nielen na zachovanie európskeho sociálneho modelu, ale tiež aj na posilnenie napríklad e, e, zamestnanosti a zniženie chudoby. problém je, že máme stále ešte finančnú krízu v Európskej únii a otázka je, že počas tohto týždňa aj v ďalších týždňoch. by, by si mohli periférne krajiny e, zachovať e, aj ten európsky sociálny model, aj keď ja viem, že teraz o čo tu ide, nie je iba o euro, ani kríza, ale ide o sociálnu súdržnosť v Európe v rámci európskeho sociálneho modelu. Ale potom je treba vybrať tie alternatívne postupy správnym spôsobom na Európskej rade. Ja som si počul od zástupcu UK Spojeného kráľovstva, že že Európa je posadnutá defláciou. Ja myslím, že mali by sme si jasne povedať, že kto je posadnutý defláciou. Minimálne je to jeden členský štát a pravdepodobne je to ten najväčší, ktorý je obsadnutý defláciou a aj tak ešte pravdepodobne nenašiel tú správnu makroekonomickú odpoveď na súčasnú situáciu. A ak sa to nezmení do víkendu, súhlasím, že už smerujeme k ešte väčším problémom, namiesto toho, aby sme vyriešili súčasnú krízu. Je jasné, že len čistou disciplínou, šetrením sa kríza nevyrieši. Kríza sa vyrieši, keď je vyššie riešenie, vyššia miera solidarity a lepšia koordinácia v Európskej únii a v európskych inštitúciách. A Jednoducho komisia v tomto musí hrať veľmi silnú úlohu. Myslím si, že diskusia takisto ukazuje na to, že musíme urobiť viac, aby sme um, lepšie prispôsobili viacročné finančné plánovanie a takisto aj zlepšili úlohu štruktúrálnych fondov. To isté platí aj pre Európsky sociálny fond, pretože to, že sme navrhli prach 20 pre opatrenia na sociálne začlenovanie, to nie sú pasívne opatrenia, sú integračné opatrenia, Takže je, treba odstraňovať prekažky na pracovnom trhu napríklad, treba podporovať vzdelávanie tie nevýhodnených skupín. Jednoducho je to niečo, čo je v kontexte budúcej, zamest- budúcej schopnosti zamestnať sa tak znamená, že e, Európska ekonomika má e, sa kapacity na to, aby bola výkonná aj v budúcnosti. Musíme podporovať podnikateľstvo, pod, funguje to napríklad aj v Polsku, napríklad ten nástroj mikro, mikrofinancovania funguje v Polsku, ale sú aj iné zdroje, ako napríklad EDF a ďalšie programy na podporu podnikania, ktoré taktiež pomáhajú vytváraniu pracovných miest a tiež predovšetkým joby pre mladých ľudí, pretože súhlasím s tým, že momentálne je nezamestnanosť eh, mladých zrejme najväčším problémom, ktoré máme v oblasti zamestnanosti a sociálnych otázkach v EÚ. Dámy a páni, Mohol by som teda hovoriť ešte dlho, ale na rôzne ďalšie témy, penzie, dôchodky a tak ďalej, kde pripravujeme bielu knihu, ako tu už povedal niekto, pani Gurmaj. Ale tu už končím. A budem spolupracovať aj s Európskym parlamentom, s ktorým máme vynikajúcu spoluprácu. Ďakujem pekne. Ďakujem bardzo, panie komisarzu. Ďakujem pekne pánovi komisárovi. Musíme sa poďakovať všetkým predstaviteľom národných parlamentov a Európskeho parlamentu za aktívnu účasť. A požiadal by som pána Kaniša, ministra práce, aby sa ujal slova. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. E, bardzo serdecznie wszystkim państwu dziękuję. Ďakujem pekne. Chcel by som všetkým poďakovať za ich názory počas tejto diskusie aj za vôbec prípravu tejto rozpravy v rámci polského predsedníctva z Európskeho parlamentu, Polského parlamentu v otázkach e, politiky súdržnosti a demografických otázkach. s veľkou radosťou sme si počuli to, čo povedala pani Bauer o legislatíve pre, rodičov, pre materskú dovolenku. Polské predsedníctvo sa veľmi venuje tejto otázke harmonizovania pracovného života s, s súkromným životom a v prijímania príslušnej legislatívy, ktorá sa týka materskej dovolenky. Tu sme boli veľmi aktívni v Krakove 21. oktobra. Polské predsedníctvo preozvala na diskusiu ministrov um, práce sociálnych vecí a táto konferencia um, mala dobré, dobrú diskusiu v otázke materskej dovolenky. V Krakove polské predsedníctvo videla postup e, aj v Európskom parlamente, kde predstavila aj to, že, nebolo, že rada nebola ochotná akceptovať e, dlhšiu materskú dovolenku. Avšak my sme mm, spokojnosťou prijali skutočnosť, že e, Existuje tu veľká um, otvorenosť zo strany národných parlamentov. A Ja si myslím, že naďalej chcú pracovať na legislatíve pre materskú dovolenku ale bez pochyby otvorenosť rady voči Európskemu parlamentu v tejto diskusii je podmienkou toho, že, aby parlament preukázal väčšiu flexibilitu. Mnohí z vás hovorili o tom, že sa má zvýšiť vek odchodu do dôchodku. Um, v súčasnosti by optimálnou variantou bolo mať také verejné politiky, ktoré by sa sústredili na jednej strane na pracovný trh a na druhej strane, aby sa zvyšovala zamestnanosť. Na druhej strane by sme sa mali sústrediť na zabezpečenie eh, čo najvyššieho dôchodkového veku, Jeden by bol štatutárny a potom by bola mať možnosť e, e, predčasného dôchodku. A podiel osôb, ktoré sa už pripravujú na odchod do dôchodku, ešte sú v zamestnaní. Tiež sme venovali pozornosť aj demografickej situácii a dôsledkom ekonomickej krízy. budeme o tom teda ďalej diskutovať, aj keď odovzdávame slovo, odovzdávame žezlo dánskému predsedníctvu. Oni v tomto budú pokračovať ďalej a my by sme chceli, aby toto bolo jedným z priorit dánskeho predsedníctva čo sa týka otázky zamestnávania mladých alebo starých občanov. Keď chceme dosiahnuť ciele stratégie 2020, ktorú, na ktorú sa viacerí z vás odvolávali, to je 75-percentnú mieru zamestnania do roku 2020 ak to chceme dosiahnuť, musíme zvýšiť zamestnanosť u mladých a tiež u starších občanov. Takže nie je tomu tak, že by starší brali miesta mladým. Pán Augustín povedal, že by sme nemali tu vyvolávať vojnu medzi generáciami a ja s ním plne súhlasím. Namiesto vojny by sme mali vytvoriť pakt pre zamestnanosť, tak ako aj pán Kovatlevský povedal, že potrebujeme vytvoriť viacej pracovných miest. Nuž, tam ja pani, pra, zamestnanie pre mladých bolo prejednávané, alebo zamestnanosť mladých bola témou posledného zasadnutia rady. My cítime zodpovednosť za túto generáciu a nesmieme si dovoliť ju stratiť a potrebujeme viac spolupráce medzi členskými štátmi. Hovorili sme aj veľa o solidarite medzi generáciami, pretože to nie je iba jednosmerný proces, ide to oboma smermi od mladých k starším a od starších k mladým a to je veľmi dôležitý odkaz, e, ktorý si odnášame z dnešnej diskusie. Tiež sme spomínali Európsky sociálny fond. Aj pani Mazoviecka spomínala potrebu monitorovať využitie fondov z Európskeho sociálneho fondu a že je potrebné merať efektívnosť týchto fondov. Toto je nevyhnutné. Chcel by som ešte raz poďakovať eh, členom parlamentu, členom národných parlamentov aj Európskeho parlamentu. A Myslím, že politici budú zodpovední vo vzťahu k budúcim generáciám a verím, že je tu veľa takýchto politikov v tomto parlamente. Ďakujem pekne, pán eh, minister. Ja by som teraz dal slovo pánovi Buzekovi, predsedovi Európskeho parlamentu. Dámy a pani, už nechcem opakovať tá téma je dobre načasovaná, pretože chceme aj hovoriť o tom, aké sú dôsledky krízy, e, situácia nezamestnanosti mládeže o mladých, stratégia 2020, téma vnútornej migrácie, ktorá vlastne nerieši naše celkové európske problémy. Možno, že pomôže jednému, ale škodí inému. Um, imigrácia z mimo EÚ, to je problém, ktorý tu už je x rokov, niekoľko desiatok rokov a to tiež nie je také jednoduché riešenie a nie je jednoduché riešiť problémy migrantov, ktoré narastajú s časom otázky spolupráce regionov miest. Kľúčová otázka ďalej je ale pre mňa najdôležitejšia otázka je, že či chceme si zachovať ten existujúci sociálny model, akým spôsobom sa musí zmeniť akým spôsobom môže naša Európska únia, ktorá vypracovala tento model, ho môže upraviť alebo zmeniť. Nemôžem povedať všetko, ale musím povedať, že sú, tak, sú niektoré krajiny na našom kontinente, ktoré majú veľmi silný sociálny model a zároveň majú veľmi nízke zadlženie a, a rozpočty sú E, nevyvážané. Ale nechcem menovať, ale ja som presvedčený, že je možné zachrániť náš sociálny model, ale to musí spočívať na väčšej zodpovednosti za to, čo sa deje v krajine. A to je naša budúcnosť. Potom sú dve ďalšie otázky, ktoré potom rastú ale neprisudzujme im také, také, takú veľkú váhu. A teraz sa ale však poukázali, že sú dramatické už. Že na jednej strane treba konečne nájsť odpoveď na otázku, ako vyriešiť problémy s e, v staršom veku, ako zabezpečiť zamestnanosť ľudí 50 plus, 60 plus, prípadne 70 plus, ak ešte chcú pracovať a sú ešte stále aktívni a zdraví. pretože sa nám predlžuje vek na našom kontinente, takže to bude asi častejšie, to je veľký problém. Dá sa to riešiť prostredníctvom podpory zamestnávania starších osôb. Dosť často ne, e, od, nedocenujeme, aké sú dôležití títo pracovníci, tak aj v malých a stredných podnikoch, aj v regiónoch, e, v malých mestách. A na druhej strane je potom ten dramatický demografický problém. On bude stále viac a viac dramatickým už pred 20 rokmi bol vážny problém, ale tak ako je dnes e, seriózny, tak toto ešte nikdy nebolo. A pomoc rodine, ktorej sa hovorí, a harmonizácia zamestnan- pracovného života so súkromným, to nevyriešime, keď nevyriešime aj tento problém. Tiež treba zapojiť aj otcov do výchovy detí. Nie je to také jednoduché zabezpečiť tzv. rovné postavenie prirodzené a samozrejme prirodzene nie sme rovnakí muži a ženy, ale v otázkach výchovy detí sme rovní. To je tak vážny problém, že keď nebudeme o ňom uvažovať a rozmýšľať, tak um, stratíme niekoľko desiatok percent našej populácie, torovávajú deti, obetujú sa tejto výchove a často nemôžu e, sa aktívne venovať svojej práci a vidíme, ako veľmi je táto práca potrebná. A vidíme na tých dvoch poloch bez ohľadu na to, že či sme kríze, či kde, nezáleží od toho, ako, ako rýchlo tu fungujeme, aká bude odpoveď 8. 9. decembra na Európskej rade, na ktorú všetci čakáme. Ale demografický problém je problém starnúcej spoločnosti. To za nás nikto nevyrieši. On bude takisto aktuálny vtedy, keď sa začne e, prosperita. Ja verím, že už za 2-3 roky dojde sem, doj, nastane prosperita v Európskej únii, ale otázky k demografie budú podstatné. Preto sa teším, že sme sa týmto témam venovali tu dnes. Chcel by som všetkým poďakovať za účasť v diskusii, za to, že ste prišli do Bruselu, kolegom z Európskeho parlamentu za aktivitu tiež. Ďakujem pekne, pán predseda. Prakticky všetko ste povedali, čo som chcel povedať. Rôzne veci nás prekvapujú, ale demografia je jedna z vecí, ktorá nás zaskočiť nemôže. A, a vieme, čo musíme robiť. Vieme? Niektoré krajiny, ktoré majú väčšie demografické problémy tiež A jasné je toľko, že že bez ohľadu na to, na, aká je ekonomická a hospodárska situácia, problémy demografické musíme riešiť. Nezáleží na tom, že či Európa unesie či neunesie problémy, my ich budeme musieť vyriešiť. A ja by som určite chcel, aby sme e, zachránili eurozónu, lebo keď sa rozpadne, to budeme mať určite ešte väčšie problémy, lebo budeme mať ešte menej peňazí. To je jasné. A my v Polsku celkom relatívne ľahko prežíva túto situáciu. My máme ešte stále ekonomický rast aj 4% v tomto roku a ani raz sme nemali negatívny rast, teda mínus. Takže v Polsku v zásade je asi e, e, situácia kľudnejšia než inde, ale e, politické elity určite sú, sa dívajú so znepokojením na situáciu a my sa musíme na to tiež pripraviť. Teraz už mám uzavrieť toto stretnutie. Chcel by som poďak- poďakovať za toto stretnutie a poďakovať Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Pani... Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, vážení hostia. Ja myslím, že treba poďakovať všetkým za to, že ste tu vydržali a že ste kompetentne prispievali do rozpravy, za to, že ste diskutovali o takých problémoch, ktoré sú pre nás veľmi dôležité. Ja osobne by som rád poďakoval všetkým tým, ktorí veria, že všetky tieto problémy, či už sú hospodárske alebo sociálne, vychádzajú z osobných problémov občanov. To je ich spoločný menovateľ. Ďakujem za prítomnosť, za účasť a týmto odročujem toto zasadnutie. Ďakujem.